chers collègues bonjour bienvenue pour cette euh, deuxième euh, journée de. drahí kolegovia dobrý deň vítam vás v tento druhý deň našich pracovných eh, dní. dúfam že ste si trochu oddychli od večera že ste vytrávili ani nie tak veľmi gastronomickú večeru ako skôr tú pracovnú a intelektuálnu tú včerajšiu a pokračujeme ďalšom poludni našich prác a ďakujem pánovi ministrovi Kalovskovi, že je tu medzi nami po tom, čo sa zúčastnil tej pracovnej večere aj včera večer v pondelok a útorok bol na stretnutí rady ECOFIN a myslím, že sa k tomu vráti, pretože na programe ECOFINu boli také významné témy ako napríklad DPH, tomu sme sa venovali aj včera za prítomnosti zodpovedného komisára pána Hlasla Kovača, samozrejme otázka ekonomickej obnovy, ale aj otázka bankového trhu a hm, nie správneho alebo normálneho fungovania medzibankového trhu a s eventuálnymi výzvami o vytvorení akýchsi izolačných štruktúr pre toxické produkty, tak ako ich komisár Almunia včera nazval. Tiež ďakujem aj nášmu spolupredsedajúcemu, ktorý je z Českého senátu a ktorý predniesie úvodné slovo. Ďakujem aj Lorencovi Bini Smagimu, ktorý sa tiež zúčastňuje našich prác, je to člen výkonnej rady Európskej centrálnej banky. A budeme mať tiež príležitosť sa venovať týmto výzvam. Hovorí sa teraz o novom systéme Bretton Woods, ale budeme sa venovať všetkým otázka dozoru a dohľadu od roku 2002 ECB napísala, že by možno mala mať viacej kompetencií v oblasti dohľadu. Vieme, že je to diskusia, <coughs> ktorá sa rozprúdila v členských štátoch, pretože všetky štruktúry e, v členských štátoch, štruktúry dozoru nesúhlasia s touto myšlienkou, ale e, kríza spôsobuje, že sa ľudia k tomu znovu vracajú a a aj úloha, ktorú dostala Larozierová skupina od pána predsedu Baroza, pokiaľ ide o tie dohľadné aktivity, takže aj tá kompetencia dohľadu ECB by sa mohla znovu uviesť tá myšlienka. Naše práce a tak, ako fungujeme, to všetko je uverejnené na našej webovskej stránke. Bohužiaľ, máme k dispozícii dva dokumenty, ktoré sú síce len v angličtine, ale vyzývam vás, aby ste sa oboznámili s tými dvomi pracovnými dokumentami, ktoré vypracovali e, naši odborníci, ktorí s nami spolupracujú a Jeden sa venuje tej ekonomickej obnove a druhý sa venuje podpore bank. Autori sú teda odborníci, špecialisti, ale e, v tých dokumentoch sú kritické poznámky, také s odstupom, objektívne myslím si, akým spôsobom pristupovať k týmto plánom v čase, keď je potrebné urobiť koordináciu dvoch týchto stratégií a táto koordinácia bohužiaľ nebola najodvážnejšia doteraz, alebo taká, akú by sme si boli želali. Drahý pán spolupredsedajúci, ja vám navrhujem, aby sme začali vašim úvodným vystúpením a potom dám slovo pánovi ministrovi. Keďže už tu máme oboch rečníkov, avant la fin de la matinée. Euh, half past ten. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on... Navrhujem, aby sme najprv navrhli pánovi ministrovi, aby on začal so svojím úvodným vystúpením a potom dáme ďalším. Ale teraz pán spolupredsedajúci. Pani Beres, eh, vážený... Vážená pani Beres, vážený pán minister, <coughs> vážení kolegovia, koleg, kolegyne, dámy a páni. Je mi veľkou cťou, že môžem byť spolupredsedom tohoto zasadania. Ako niekedy hovorím, všetko je krásne poprvé. Teda prvýkrát predsedáme Európskej únii a ja prvýkrát predsedám takémuto významnému podujatiu. Preto chcem na úvod ospravedlniť pre prípad, že by som spravil nejakú drobnú chybu. Bude pro mňa jednoduchšie hovoriť eh, v českém. Pre mňa bude jednoduchšie hovoriť po česky a pevne dúfam, že sa takýmto spôsobom aj budeme lepšie rozumieť. Dovolte, aby som povedal, že čo sa týka finančného sektora a hospodárskeho sektora, sú veľmi úzko vzájomne prepojené oblasti. Na konci roku 2007 sa v USA objavili prvé signály o tom, že finančný svet nie je v úplne dobrej kondícii a že môžu nastať veľké problémy. Šiaľ v roku 2008 sa to potvrdilo. Najprv sa to potvrdilo v oblasti bankovníctva, potom sa to šírilo ďalej, zasiahlo to akciové trhy, získala, vznikla veľká neistota a vlády zvolili rozdielný prístup k tej problematike čo je samozrejme logické, <coughs> sú aj veľké rozdiely v rámci ekonómov. Sú ekonómovia, ktorí hovoria, že ide o cyklický jav, a to znamená, že akákoľvek snaha a akákoľvek prostriedky investu- zainvestujete do ekonomiky, aby ste pribrzdili tento cyklický jav, tak vám to nepomôže. Pre politikov je situácia zložitejšia, oni vedia, že musia, spra- musia spraviť niektoré kroky, ktoré by mali aspoň viesť pozitívnym očakávaniam. A tu by som chcel zdôrazniť to slovo pozitívne, teda pozitívne očakávania. Ak sa podarí v tejto oblasti dosiahnuť zhodu medzi pravicou, lavicou a nájde sa isté riešenie modus vivendi, aby sme postupovali aspoň primerane podobným spôsobom, tak to podľa mňa bude politické víťazstvo. Pozitívne očakávanie a isté upokojenie celého prostredia je veľmi dôležité. Potom môžu zasiahnuť isté nástroje, kde každá vláda členského štátu ich využije samozrejme trošku iným spôsobom. Je to logické. Spomeniem teda príklad. Napríklad Česká republika neutrpela nejaké veľké, významne veľké škody finančnou krízou, ale samozrejme týka sa nás hospodárska kríza, teda týka sa nás hospodárska recesia. Nechcem tu teraz otvárať nejaké témy, ktoré si pripravil náš pán minister. Berte toto ako úvod, príhovor, otvorenie nášho zasadania a už sa teším na prípadné závery, ktoré by nás priviedli o krok ďalej. Ďakujem pekne. Thank you so much. Merci beaucoup, euh, cher euh, Ďakujem pekne drahému spolupredsedajúcemu a <coughs> samozrejme môžete vystúpiť hoci, kedy si budete želať. A teraz ďakujem ešte raz pánovi ministrovi za účasť Viem veľmi dobre, keď je minister financí zároveň je aj šéfom ECOFINu, takto znásobuje jeho pracovnú náplň a kompetencia. Nebudem zbytočne zdržiavať a dám vám slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dobré ráno, dámy a páni. Je mi veľkou cťou, že som mohol sem prísť. A rovnako mi bolo cťou, že som s vami včera večer strávil príjemný večer ktorý znamená veľký prínos. Chcem sa ospravedlniť, že pred 11. budem musieť odísť. Náš parlament dnes do obeda prejednáva body, ktoré sa týkajú ministra financií. Ak by som sa tam nedostavil, pravdepodobne by sme sa už potom nikdy nevideli a ja by som sa ešte rád s vami niekedy v budúcnosti stretol. Dovolte teraz pár slov k situácii na finančných trhoch. Pár slov k regulácii a ambíciám českého predsedníctva. Svetový finančný systém zažíva bezprecedentne nestabilné obdobie. Je nevyhnutné, aby sme analyzovali, čo sa stalo a prečo. Lebo iba vtedy budeme vedieť s istotou, aké môžeme hľadať východiska. V každom prípade je veľmi zložité identifikovať príčiny. Bol tu viacero faktorov, ktoré spôsobili nestabilitu a toto v rámci monetárneho a úverového boomu sa vyvíjalo a vzájomne sa to ovplyvňovalo. Tieto príčiny nezahrňujú iba niekoľkoročný nadbytok likvidity na trhoch, ale aj závažné nedostatky pri riadení rizík. Toto viedlo k tomu, že úverové rizika sa podceňovali a ignorovala sa čoraz väčšia komplexnosť finančných produktov. Okrem toho sa Finančná kríza šíri jednotlivými sektormi finančného sektoru, zasahuje jednotlivé aktíva a trhy. Problémy na trhoch a určité cyklické efekty, ako aj nadmerné zadlženie, viedlo k tomu, že trhové pozície zrazu boli v zložitej situácii. Toto viedlo ku kolapsu finančných trhov je dôležité nájsť odpoveď na túto veľkú výzvu. Samozrejme je to veľmi zložité. Európska únia musí využiť túto príležitosť a musí dosiahnuť koordinálny postup. Jedne takýmto postupom môžeme dosiahnuť náš cieľ. S tým, ako sa prelieva dopad finančnej krízy a finančných inštitúcií na reálnu ekonomiku, to všetko bude viesť novým výzvam. Najdôležitejšie je Najdôležitejšia je schopnosť trhov akceptovať nové emisie štátnych dlhopisov, kde sa môžu ukázať isté limity fiskálnych zásahov. Prirážky na vládnych dlhopisoch to dokazujú. Je nutné ale pokračovať ďalej v práci. Preto spravíme všetko, čo bude nevyhnutné, aby sme koordinovali ďalší postup tak na úrovni EÚ, ako aj na globálnej úrovni musíme obnoviť dôveru vo finančné trhy, lebo toto je dôležité pre stabilizáciu finančnej situácie. Kríza vznikla ako kríza dôvery a iba obnovením tejto dôvery môžeme túto krízu eliminovať. Finančné trhy a ekonomiky sú čoraz viac vzájomne prepojené. Preto jediné riešenie súčasnej zložitej situácie je globálna koordinácia. Toto ale neznamená, že Európa musí čakať na to, kým sa dosiahne medzinárodný koncenzus a až potom začne konať. Nie, práve naopak. My sme presvedčení, že Európa môže mať vedúce postavenie v mnohých oblastiach. To znamená, že môže byť lídrom pri hľadaní riešení. Máme tu výzvu, ktorá spočíva v tom, že bez ohľadu na to, aké bude to riešenie, musí byť Európa otvorená a nesmie viesť k roztriešteniu svetových trhov. Protekcionizmus musí byť jednoznačne odmietnutý. Ten by iba zhoršil situáciu. Jediná naša alternatíva je spolupráca, ktorá bude viesť k celosvetovým štandardom a vzájomnému uznávaniu a otvornosti trhov. Toto posolstvo musí byť presadzované nielen na úrovni EÚ, ale aj pri rokovaniach s našimi medzinárodnými partnermi. Preto predseda vlády a predseda Európskej rady zvolal mimoriadne zasadanie predsedov vlád, kde ide o to, aby sa na najvyššej úrovni povedalo nie smerom k protekcionizmu. Skupina G20 je najlepšia platforma pre túto globálnu koordináciu. Predstaviteľe týchto krajín na prvom zasadaní v novembri minulého roku sa zhodli na istom akčnom pláne ten obsahuje krátko a strednodobé opatrenia, ktoré majú zlepšiť medzinárodnú finančnú reguláciu. Príprava ďalších, ďalších zasadaní, pričom najbližšie bude plánované na 2. apríla, e, aktuálne prebiehajú. Vytvorili sa 4 pracovné skupiny a oni pracujú na novej regulácii e, globálneho trhu s finančnými službami a zoberajú sa aj dohľadom České predsedníctvo sa bude snažiť dosiahnuť spoločnú pozíciu všetkých členských štátov EÚ, čo sa týka rokovaní G20. A našou ambíciou je, aby na G20 sme prezentovali čo najširšiu spoločnú pozíciu všetkých členských štátov. Chcem sa poďakovať aj výboru ECON Európskeho parlamentu za to, že máme možnosť s vami konzultovať túto pozíciu a aby sme mali tú istotu, že skutočne ide o spoločnú pozíciu. Už teraz je jasné, že sa zhodneme na tom, že je nutné zvýšiť transparentnosť, zvýšiť reguláciu, rozšíriť aj o subjekty, ktoré neboli teraz regulované, je nutné posilniť finančné systémy prostredníctvom, prostredníctvom nových pravidel pre obozretnosť a ako aj o nové účtovné štandardy. Potom pôjde aj o pravidlá pre odmeňovanie o finančných inštitúciách a pôjde aj o posilnenie odolnosti trhov OECD. Nesmieme zabudnúť na to, že predtým, ako doriešime tento regulačný rámec, musíme mať jasný cieľ a účel tejto regulácie. Zo stredno- a dlhodobého hľadiska je kvalita regulácia podstatne e, dôležitejšia ako rýchlosť. Teda nie je dôležité, aký bude počet tých pravidel. Najdôležitejšia je kvalita. Ide tu o veľmi zložité technické otázky, ktoré nie je možné vyriešiť ani jednoducho, ani rýchlo. Preto by sme nemali zabúdať na to, že dôsledky unáhlených činov by mohli viesť k ďalším problémom. Dúfam, že na toto nezabudneme, keď budeme dokončovať legislatívne návrhy, ktoré máme teraz predložené na stole a budeme o nich rokovať s Európskym parlamentom. Dovolte, aby som to teraz krátko načrtol. Hlavným cieľom Českého predsedníctva je vyvinúť maximálne úsilie, aby sme dosiahli zhodu medzi Radou a Európskym parlamentom a to do apríla tohoto roku v troch prioritných oblastiach. Tu ide najmä o ratingových agentúrach, potom tu ide o smernici o solventnosti poisťovní a ide tu aj o smernicu o kapitálovej primernosti bank. Najzložitejší problém, ktorý bude mať dopad na európsku ako aj globálnu úroveň, sa týka ratingových agentúr. My ako predsedníctvo chceme prispieť takej právnej úprave, ktorá bude skutočne fungovať. Lebo musíme si uvedomiť, táto branža pôsobí globálne. Sú to veľké výzvy, aj to je napätý časový harmonogram. Pevne dúfame, že sa nám to podarí ukončiť. Čo sa týka pravidla Solvency 2, je tam veľká výzva, ako je príležitosť vytvoriť medzinárodné štandardy pre reguláciu poisťovní. Myslím si, že asi všetci sa zhodneme s tým, že bez ohľadu na to, ako bude ten kompromis vyzerať, budeme musieť tam mať veľkú mieru obozretnosti. Potom vysoká priorita je aj revízia CRD. Konec koncov je to aj dobrý príklad konkrétneho legislatívneho riešenia situácie a budeme tu pracovať na rýchlej revízii tohto pravidel. Práca na týchto troch témach nie je jednoduchá, práve preto som veľmi rád, že vám dnes môžem oznámiť to, že sa nám podarilo dosiahnuť prvý konkrétny úspech a ide tu o nariadenie o cezerenčných platbách v eure. Tento týždeň rada dosiahla zhodu v oblasti všeobecného prístupu, kde ide o zvýšenie právnej istoty bank, tak pre banky, ako aj pre platovné systémy, kde ide o priame inkasa v oblasti jednotnej platby s eurami. Konsenzus medzi členskými štátmi v tejto oblasti nebolo jednoduché dosiahnuť. Znamená to významný krok pred. A pevne dúfam, že ten úspech, ktorý sa dosiahol na rade, bude doplnený úspechom pri rokovaní s parlamentom. Okrem legislatívy sa predsedníctvo musí zaoberať samozrejme politickými úlohmi, úlohami. To znamená, že tu o nedostatky regulačného rámca, ktoré vyplynuli v čase krízy. Prioritou je zhodnotiť a aktualizovať cestovné mapy, ktoré odsúhlasila Rada ECOFIN a potom sú to aj princípy, ktoré schválila Európska rada. Potom musíme posúdiť ďalšie smerovanie európskych trhov a služieb. Dôležitou témou sú tu otázky, ktoré súvisia s reguláciou, to som už načrtol, a potom pôjde aj o organizáciu štruktúru dohľadu nad finančným trhom. Otázka európskej regulácie na trhmi bude ovplyvnená výsledkami pracovnej skupiny, ktorú vedie pán Delarosie. Správa tejto skupiny mala byť zverejnená na konci februára a ja toto považujem za významný príspevok do ďalšej intenzívnej politickej diskusie na túto tému. Čo totiž potrebujeme je otvorená široká diskusia, ktorá zohľadní tak očakávania, ako aj obavy všetkých zainteresovaných strán. My sme pripravení venovať tejto diskusii prevažnú časť neformálneho zasadania ECOFINu v Prahe. V tlači sa objavilo viacero návrhov, ako sa dá zlepšiť dohodový rámec – Najzaujímavejšie návrhy sa týkajú posilnenia Lampaluseho výboru 3. stupňa, kde ide aj o zavedenie kolegy dohľadových orgánov pre všetky cezhraničné finančné skupiny. Ide o vybudovanie sústavy dohľadu, čo by sa podobalo Európskom systému centrálnych bank alebo založenie Európskej agentúry pre dohľad. Samozrejme, tieto diskusie sú dôležité, ale nesmíme tu zabudnúť na to, že sú tu hĺbšie problémy, ktoré sú mne prepojené a týmito sa musíme zaoberať hneď na úvod a potom dôležitá je samozrejme aj otázka architektúry a tu sú tri typy problémov. Je to zabezpečenie adekvátnej harmonizácie nielen európskeho práva v oblasti finančných služieb, ale ide tu aj o reguláciu samotného dohľadu. Po druhé, zabezpečenie existencie právneho rámca a rámca finančnej stability, aby sa podporila tá architektúra, ktorá sa na novo vytvorí. Po tretie, zabezpečenie efektivity dohľadu na národnej úrovni. A to preto, aby sme boli pripravení na prípadné zmeny na úrovni Európskej únie. Dovolte, aby som teraz krátko vysvetlil tieto body. Hlavným faktorom posilnenia e, európskych finančných trhov je podľa predsedníctva harmonizácia dohodového rámca. V súčasnej dobe neexistuje žiadny jednotný prístup k dohľadu, k vynúcovaniu a k sankciám. Filozofické prístupy v oblasti dohľadu nad finančnými trhmi sú rozdiely jednotlivých štátov a to sa týka aj vymáhania platných pravidel. Tieto odlišnosti môžu viesť k regulatornej arbitráži a konečnom dôsledku k ohrozeniu finančnej stability. Preto by sme mali využiť túto príležitosť a spraviť maximum pre dosiahnutie konkrétnych výsledkov v tejto oblasti. My si vedomi toho, že je pred nami obrovská výzva, ale sme toho názoru, že efektívne opatrenia sú nevyhnutné a harmonizácia je jediná možná cesta Kríze poukázala na to, že súčasná organizácia finančnej stability a riadenia krízy nie je v stave riešiť cezhraničné otrasy. Musíme sa zamyslieť nad tým, že to memorandum o porozumení, ktoré sme podpísali minulý rok, či bolo implementované správne a či to poskytuje dostatočný základ do budúcnosti. ale položme si otázku. Poskytujú naše právne poriadky dostatočný rámec pre riadenie kríz, pre včasnú intervenciu a možné transfery aktív? Kríza také prokázala, že veľkou roli... Kríza ukázala, že efektivita a organizácia dohľadu bude veľmi dôležitá, a to v rámci jednotlivých členských štátov. Fragmentácia domáceho dohľadu môže viesť k ohrozeniu finančnej stability, a to v ešte väčšej miere ako fragmentácia dohľadu na úrovni Európskej únie. Vidíte, že tie otázky sú veľmi zložité, je ich mnoho a priznám sa, že nemáme na nej ľahkú odpoveď a nemáme tu ani žiaden kompromis. Som ale pevne presvedčený, že diskusie o dohľadu budú široké, konštruktívne a aprílová rada ECOFIN nebude jediná príležitosť, pri ktorej tak ministri ako aj guvernéri, ktorí často zároveň splňajú funkciu dohľadných orgánov, sa budú zaoberať touto problematikou. Táto téma je príliš zložitá na to a dôležitá na to, aby sa tomu venovala iba jedna diskusia alebo správa. A samozrejme diskusiu mu tu musíme mať, ale kontinuálnu. Chcel by som zopakovať, že celá Európska únia v poslednej dobe intenzívne pracovala na koordinované reakcie i na finančnú krízu. To najhoršie sa nám podarilo vyriešiť minulú jeseň, ale aj tak sú tu ďalšie výzvy. Súčasť našej stratégie pre finančnú stabilitu, pričom o tom sa o tom sa dohodlo v, akti- v októbri 2008 a sa snažíme riešiť e, tie zlé aktíva. Je toto veľmi dôležitá téma a preto veľmi úzko spolupracujeme s ECB ako aj s Európskou komisiou a hľadáme optimálny prístup k oceňovaniu takých aktív a pracujeme aj na participáciu inštitúcií na záchranných schémach. České predsedníctvo sa bude snažiť urýchliť a zjednodušiť prebehajúce diskusie tak, aby sa dosiahla čo najvyššia miera stabilizácie hospodárskej a finančnej situácie a chceme samozrejme predchádzať aj negatívnym dopadom. České predsedníctvo nemá ambíciu presadzovať jednostranne záujmy našej krajiny. České predsedníctvo má ambíciu férovo moderovať diskusiu tak, aby sme dosiahli všeobecne akceptovateľný kompromis. Dovolte, dámy a páni, aby som teraz na záver tak z politického hľadiska zhrnul všetky tieto kroky a vyslovil jednu úvahu. Pri všetkých týchto otázkach máme nielen riziko zrastu nezamestnanosti, poklesu rastu ekonomiky, ale máme tu aj rizika ktoré sa týkajú nášho politického rozhodovania. Musíme sa v maximálnej miere vyvarovať chybám. Som si vedomý toho, že verejnosť od nás očakáva jasné kroky a preto zároveň aj nesmieme nejako mm, preháňať tie očakávania verejnosti. Musíme povedať, že v našich silách je zmierniť dopady globálnej krízy na obyvateľstvo. Ale nemôžeme si dovoliť tvrdiť to, že je v našich silách zabezpečiť tak Európe, ako aj našim krajinám trvalo udržateľný hospodársky rast. Trhová ekonomika funguje v cykloch a nikto nedokáže zabezpečiť trvalo udržateľný rast bez cyklických výkyvov. Tí, ktorí pod tlakom médií podľahnú pokušeniu toto tvrdiť, vyvolajú neprimerané očakávania na strane verejnosti, ktoré ostanú nenaplnené a budú viesť iba k väčšej nedôvere. V dobe komunizmu sa u nás hovorilo, že rozkážeme vetru ako aj daždu. To sa nám nepodarilo, ani teraz sa nám to nepodarí. Môžeme sa iba snažiť spoločne spraviť maximum preto, všetko preto, aby sme zmiernili dopady krízy na našich obyvateľov, ale nie je v našich možnostiach odvrátiť krízu v plnej miere. Najväčšie riziko, ktoré tu máme, je protekcionizmus. Štátne intervencie vedú samozrejme k tlaku verejnosti na protekcionizmus. Z dlhodobého hľadiska sú však protekcionistické opatrenia rozhodne väčším rizikom, ako je cyklický pokles HDP. Dnes viac ako kedykoľvek inokedy potrebujeme našich susedov, potrebujeme mať otvorenú spoluprácu a potrebujeme mať e, slobodný a férový obchod. Protekcionizmus by nás zahubil. Pri našich rozhodovaniach zohľadneme rizika aj napríklad pri otázkach regulácie. Konec koncov som tejto otázke venoval veľkú časť môj, môjho príhovoru. Snažme sa vytvoriť lepší systém, máme na to jedinečnú príležitosť, aby tento systém bol lepší. Nesnažme sa to zmeniť zo dňa na deň, aby sme pritom nenapáchali viac škody ako úžitku. Buďme skôr za evolúciu pri revízii medzinárodnej finančnej architektúry, ale buďme veľmi opatrní pred revolúciou. Ekonomická história v posledných 80 rokoch nás učí, že urýchlené, prenáhlené rozhodnutie v oblasti regulácie vedú k väčším škodám a ja nemám jediný dôvod, prečo by som sa mal domnievať, že ak by sme konali potlakom unáhlene a tým sa snažil dosiahnuť revolučné zmeny, neverím tomu, že tentokrát by to bolo ináč. Preto radšej koordinujme našu činnosť, snažme sa harmonizovať našu činnosť, buďme za evolúciu, ale bráňme sa unáhleným revolúciám v oblasti regulácie. Posledné riziko, na ktoré musím upozorniť, je riziko neprimeraných nákladov, ktorými môžeme, respektíve nesmieme zaťažiť našu budúcnosť. Naše vlády majú samozrejme iba obmedzené možnosti. Tieto možnosti spočívajú v oblasti fiskálnej politiky a všetky štátne intervencie, ktoré robíme a budeme robiť, robíme tak povediac na vrúb našich detí a našich vnukov, pričom nemáme možnosť sa ich spýtať. My nemáme žiadnu likviditu, Máme iba peniaze, ktoré si požičiame. Pri našich rozhodnutiach sa musíme pohybovať niekde medzi rizikami hospodárskej krízy a rizikom nákladov, ktoré súvisia s dlhovou službou. A máme tu samozrejme aj riziko budúcich problémov pri refinancovaní verejných dlhov. Nezaťažujeme budúcnosť, nezaťažujeme budúce generácie, podstate väčšími nákladmi, ako by mohli uniesť. Toto je krédo správca, ktorý, sa, ktorý si je vedomý toho, že je smrteľný a nechce, aby ho ďalšie generácie preklínali. Je mi obrovskou cťou, že pri všetkých týchto výzvach mám možnosť spolupracovať. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pekne pánovi ministrovi za toto jasné expoze o výzvach, ktoré ste museli riešiť ako predseda ECOFINu a tiež o vašej vízii víziev, ktoré nás, vás ešte čakajú do konca predsedníctva. Podľa nášho pravidla navrhujem dávať slovo najprv dvom predstaviteľom národných parlamentov a potom vždy jednému europoslancovi. Niektorí sa už prijavili, ale z tých národných parlamentov ešte nemám nikoho na zozname, tak by som vás poprosila, aby ste zvihli ruku a prihlásili sa. Pán minister odíde o pol jedenástej Takže v tej prvej časti by sme sa mohli sústrieť na otázky, ktoré vyplývajú z jeho vystúpenia. Prvá žiadosť o slovo je z talianského parlamentu pán Gianfranco Conte. Buongiorno. Volevo fare... Dobrý deň, ďakujem. E, pokiaľ ide o dopady finančnej krízy o dôsledky na reálnu ekonomiku to všetko vytvára veľké napätie v európskej ekonomike a dostáva sa EÚ do paradoxu. Na jednej strane prísna menová a rozpočtová politika zabránila tým multiplikačným efektom, ale na druhej strane to bráni členským štátom uvádzať e, zdroje na trh, aby ich mohli e, podporovať svoje trhy, tak ako to urobilo USA. Kríza vybuchla a vznikla vo finančnom, finančnom sektore. Bola to veľmi bolestivá skúsenosť. Medzi, v tom jasnom došlo k jasnej zmene modelu a finančnej paradigmy. E, dúfajme, že by sme sa mohli dostať aj do lepšej situácie. Vieme, že napríklad e, Taliansko je v tej situácii, akej sa nachádza financovanie talianského systému, ktorý niektorí chápali ako oneskorený alebo zastaralý systém, by mohol byť v každom prípade pozitívnym prvkom, ak ten spracovateľský priemysel, na ktorom sa zakladá naša ekonomika, ak by sa teda mohol rozvíjať V Taliansku je relatívne nízke súkromné zadlženie a je tam aj relatívne vysoké percento sporivosti alebo e, sporenia. Takže toto by nám umožnilo bojovať proti súčasnej kríze, ale táto konštatovanie samo o sebe nestačí. Kríza nám udelila lekciu. Samozrejme, nemáme žiadne ľahké riešenia ak chceme účinný a dlhotrvajúci ekonomický rast, tento môže prísť z takých priemyselných sektorov, ktoré majú väčšiu pridanú hodnotu a preto národné vlády a národné parlamenty musia konať, aby eh, nejakým spôsobom prerušili to perverzné prepojenie, ktoré vzniklo e, s tou finančnou situáciou. Ťažká situácia niektorých priemyselných sektorov z toho vyplýva. Došlo k pádu dopytu napríklad v automobilovom sektore a, a máme tu, pozorujeme, ďalší fenomén znižovania udelovania úverov a a tu je aj dôvod, prečo sa udeluje štátna pomoc. A udeluje sa štátna pomoc aj týmto priemyselným sektorom, aby sa to nerobilo len v prípade bankového sektoru. Vážnosť situácie potrebuje jasnú analýzu, spoločnú ekonomickú politiku na európskej úrovni ale Európa ich zatiaľ v mnohých aspektoch nemá. Tá koordinácia je potrebná aj v daňovom sektore, tak ako o tom uvažoval Európsky komisár, aby e, sme zabránili tomu, že by hospodárska súťaž privádzala sociálny, prinášala sociálny dumping, ktorá má vplyv na zamestnanosť a tak ďalej. Musíme prekonať túto situáciu fragmentácie, ale aktivity a akcie, ktoré sa doteraz podnikli, sú nepostačujúce. A je tu tiež V septembri roku 2008 došlo k stretnutiu o daňových otázkach na európskej úrovni a skúsenosti hovoria, že na politickej úrovni nie je možné dosiahnuť harmonizáciu z daní spoločnosti, ale ani len dokonca harmonizáciu, pokiaľ ide o daňový základ a podobne. A práve ťažkosti v tejto oblasti Takže je potrebné, aby dozorné normy a dozorné štandardy, aby boli presne, presne zamerané, aby len nešlo o nejaké orientácie z dlhodobého hľadiska. Mali by sme zabraniť akejkoľvek dvojzmyselnosti, mali by sme byť konkrétni, jasne zameraní, aby sme zabránili mnohým negatívnym fenoménom, ako môžu byť daňové úniky a podobne. A to všetko treba aj vysvetliť verejnej mienke, aby sme bojovali proti skepticizmu, ktorý kraľuje. Treba zabezpečiť dostatok úverov v hospodárstve, treba vrátiť dôveru spolom a štátne intervencie môžu byť odôvodnené v niektorých prípadoch, ale nemal by to byť nástroj, ktorý by e, uchoval pri moci a vo funkciách tých, ktorí spôsobili túto krízu. No, um, kolegovia, to prvé vystúpenie nerešpektovalo žiadne pravidlo, to je možno pravidlo, ale teraz by som vás poprosila, aby ste predsa len tie pravidlá rešpektovali, ak chceme mať pocit, že sa zúčastňujeme schôdze, kde sa môžu všetci vyjadriť, tak by som vás poprosila, keby ste obmedzili svoje vystúpenia na dve minúty. A tiež by som teda poďakovala národným poslancom, aby rešpektovali tieto dve minúty. Takže najprv dám slovo ešte predstaviteľovi Lotyšského parlamentu. Nech sa páči. Labai atsiprašau, mes supratom, kad Latvijos delegacija, tai čia Lietuva. Ďakujem pekne. Pochopili sme síce, že sa hovorilo o lotišskej delegácii, ale my sme predstavitelia litovskej delegácie. Ďakujem, že ste mi udelili slovo a som veľmi spokojný, že pán minister zdôraznil to, že by sme sa nemali unáhliť pri rozhodnutiach, aby naše deti a naši e, vnúci negatívne neboli postihnutí, ale keď chceme túto krízu riešiť, bohužiaľ už sme urobili negatívne veci aj pre naše potomstvo, takže dnes by bolo potrebné navrhnúť konkrétny balíček opatrení, pretože v apríli by sme už mali vedieť, čo rada ECOFIN s čím chce prísť, aké konkrétne návrhy urobí a bolo by veľmi dobré, keby pán minister nám konkrétnejšie predložil alebo povedal, čo to bude, aké to budú opatrenia. opatrenia. My v Litve cítime úverové podmienky E, sa stávajú čím ďalej, tým horšie, nedochádza k žiadnemu dialogu. A situácia malých krajín sa stáva čím ďalej, tým ťažšia. Vieme veľmi dobre, prečo došlo k tomuto pádu, k tejto kríze ale tie spoločnosti, ktoré boli zodpovedné, neboli nejakým spôsobom sankcionované. Je jasné, e, že do toho musí vstúpiť aj svetový poriadok, daňové raje, daňové úniky, export kapitálu, to všetko sú základné problémy a tu by Európska únia mala navrhnúť niečo konkrétne, aby sa proti ním bojovalo. A myslím si, že budúce mesia- budúcich mesiacov očakávame takéto odpovede. Ďakujem teraz Eliza Ferrera na dve minúty. Len pre tých, ktorí tu neboli včera, pani Ferreira bola spravodajkňou EP pre ekonomickú obnovu. Ďakujem pekne, pani predsedkynia. Pán minister, mám jednu, jeden komentár a tri otázky. Tá prvá poznámka či komentár ja radšej dám tiež prednosť evolúcii než revolúcii, ale k evolúcii, k revolúcii dochádza vtedy, keď evolúcia nedonáša alebo neprináša vhodné odpovede. A teraz otázky. Čo urobí České predsedníctvo, pokiaľ ide o súčasnú situáciu? Úvery sa nedostávajú ani podnikom, ani občanom. Rada ECOFIN uvažuje o, nejakej, e, dodato, o nejakom dodatočnom opatrení, aby vyriešila tento problém. Druhá otázka, pokiaľ ide o dohľad alebo o dozor. Veľmi by nás zaujímalo, aby sa ukončil program Solvency 2, Solventnosť 2 Vieme, že tie kompetencie sú v tých centrálach home supervisor a host supervisor a akým spôsobom bude fungovať tento systém v tomto všeobecnom rámci, ktorý sa vytvára a ktorý vychádza aj z Lamfalusiho procesu. A ako sa využijú aj výsledky Larozierovej skupiny. Príspevok EP e, je správa pani Diany Vandenburg. Na poslednej, a tretia otázka, na poslednom stretnutí G20 EU zohrala kľúčovú úlohu a mohli by ste mi povedať, aké sú dva, tri základné ciele, ktoré by mohla dosiahnuť EÚ na budúcom stretnutí G20, napríklad boj proti daňovým rajom a tak ďalej. To by mohli byť jedny z tých kľúčových bodov. Dobre, teraz rakúska delegácia, francúzska delegácia a za Európsky e, parlament pani Jute. Najprv má slovo rakúska delegácia. Ospravedlňujem sa, nemám e, vaše meno, ale možno by bolo dobre pre kolegov, keby ste sa predstavili. Schimbeck. Wolfgang Schimbeck, som predsedom Spolkovej rády v oblasti hospodárskych záležitostí. Dovolte mi vyjadriť sa k tomu, čo povedal pán minister. Pokiaľ ide o výdavky, ktoré sa momentálne realizujú a budú ich potom musieť zaplatiť naše deti a detné deti. Dôležité je to, aby sme teraz investovali do budúcnosti mladých ľudí. Dovolte mi venovať sa dvom oblastiam. Poprvé vzdelávaniu. Budeme na svetovom trhu úspešní len vtedy, ak naše deti a naši vnúci budú riadne vyškolení. A druhá vec, Myslím si, že vo všetkých členských štátoch budeme musieť podporiť politiku zamestnanosti. U nás máme eh, počet eh, zamestnaných na plný úvezok a na čiastočný úvezok 1 ku 3. E, takže e, ľudia, ktorí sú nezamestnaní, e, tí sú samozrejme finančne slabí, nestávajú sa spotrebiteľmi a to oslabuje celé hospodárstvo v krajine. Pán Didier Migo, nech sa páči, z francúzskej delegácie. Ďakujem pekne niekoľko otázok na pána ministra. Zároveň by som povedal, že mu ďakujem za jeho úvodné vystúpenie, ale že ma trochu nechal neuspokojeného. Samozrejme, ak súhlasím s ním, že je veľmi ťažké e, vplývať na niečo, ale e, kríza má svoje pôvody istým spôsobom ľudské a tiež v tom, ako sa rozvíjalo. A podľa mňa je teda dôležité, aby sme konali a na európskej úrovni, na správnej úrovni. Môžem súhlasiť s ním s tým, pokiaľ ideme o nebezpečenstvo protekcionizmu a tie protekcionistické pokusy či pokušenia v jednotlivých krajinách. Ale musíme sa dohodnúť na tom, čo chápeme ako protekcionizmus. A tiež si musíme položiť otázku, o dôvodoch takýchto rozhodnutí v tom či ktorom štáte z oči súčasnej situácii, či to varí nie je dôsledok určitej nečinnosti alebo nedostatku koordinácie alebo nedostatku vôle na európskej úrovni. A či táto priemyselná vôľa v istých členských štátoch alebo tá voluntaristická politika nie je dôsledkom nedostatku iniciatívy na úrovni priemyselných politík na európskej úrovni. Či nie je viacej pragmatizmu na európskej úrovni v porovnaní s plánmi, ktoré existujú možno v USA alebo niekde inde. To je otázka, ktorú ja kladiem ministrovi. A posledná otázka. Vôbec nespomenul otázku daňových rajov, bankových a právnických. Všetko to, čo sa hovorilo o potrebe regulovať, to je užitočné, ale ak dovolíme, že v istých miestach sveta môžu byť neregulované miesta, tak jediné, čo my môžeme v rámci regulácie urobiť, tak vlastne na nič nebude slúžiť. Takže aké sú ciele českého predsedníctva, predovšetkým pokiaľ ide o smernicu o zdaňovaní úspor, chcete postupovať tak, aby Európa predložila tú otázku daňových rajov na schôdzi G20. Nech sa páči pani Starkevičiute. Ďakujem pani predsednička. Ja som tiež zástupkynia Litvy. Za Litvu som teda bola zvolená. Gerbemo Teribos, atstovo ir Centrino. Chcela by som upozorniť pozornosť na to, že máme finančné skupiny, ktoré pôsobia vo viacerých krajinách. A keď tu máme problém likvidity. ECB sa zaoberá len tými pobočkami bank, ktoré pôsobia na európskom teritóriu. Britská ECB sa zaoberá len bankami na britskom území. Banky by sa mali za, e, sami starať o to, aby ich pobočky a cery mali likviditu. Niektoré krajiny, ktoré sú v problémach, sa musia, v problémoch sa musia obratiť na e Medzinárodný menový fond. A my nemáme, zdá sa, žiadnu európsku odpoveď. E, e, Európska centrálna banka robí, čo môže, ale tie krajiny, ktoré sú na periférii, tak sú ponechané na svoj osud. A teraz ECB a České predsedníctvo by mali nájsť opatrenia, ktoré by nám umožnili koordinovaný prístup, posilniť fungovanie finančného systému a posilniť tiež dôveru európskych spotrebiteľov. Pán minister, mohli by ste odpovedať na tento prvý blok otázok a potom pôjdeme k druhému kolu. Pokúsim sa alespoň častečne na Pokúsim sa aspoň čiastočne zodpovedať niektoré otázky. E, e, začnú... Takže začal by som teda tou prvou otázkou talianského delegáta. Tam sa spomínala výzva prerušiť finančnú ekonomiku, respektíve odpojiť, odpojiť od reálnej ekonomiky, ak som to správne pochopil. A ja som pevne presvedčený, že aj keby to možno bolo pekné, tak eh, nebude to možné jednoducho. To je ako keby ste vyčlenili nejaký dôl, životne dôležitý orgán z organizmu človeka. Jednoducho asi ťažko by potom ten človek fungoval. Myslím si, že to je asi nerealizovateľné. Ja si zároveň myslím, že nerealizovateľné je aj to, aby sme mali spoločnú hospodárskú politiku. A podľa môjho názoru by to asi nikom neprospelo. Ale bez hľadu na to, čo si ja o tom myslím, to nie je, to nie je rozhodujúce. Myslím si, že je to cieľ, ktorý sa asi nepodarí dosiahnuť na úrovni Európskej únie medzi jednotlivými členskými štátmi. To, čo sa musíme my snažiť dosiahnuť a čo sa dá iste dosiahnuť, je to, aby oblasti hospodárskej politiky členských štátov sa to všetko, všetko riadilo dohodnutými princípmi. Napríklad České predsedníctvo viacejkrát zdôrazňovalo princíp férovej hospodárskej súťaže, kde ide o transparentnú verejnú podporu. Ide tu o zásadu nepoškodzovať svojho suseda, dodržovať isté štandardy, ide k tomu, aby sa neprispievalo nerovnováhe medzi systémami. To sú isté veci, na ktoré musíme dbať. Samozrejme, komisia má v tejto oblasti významné kompetencie. Ja by som bol skutočne ten posledný, ktorý by chcel oslabovať kompetencie komisie, lebo to je tá autorita, ktorá musí rozhodovať o tom, či tie dané princípy boli porušené alebo nie a tým myslím oblasť transparentnej verejnej podpory a hospodárskej súťaže. Ale nemyslím si, že by sa mali mať spoločné ministerstvo hospodárstva a spoločnú hospodárskú politiku. Myslím si, že to asi by nezodpovedalo tej realite, v ktorej žijeme. S čím súhlasím s talianským delegátom, sú štandardy dohľadu. Konec koncov venoval som tomu veľkú časť môjho úvodného vystúpenia. Čo je tiež pravdou, je to, že tie nástroje, ktoré ste spomínali, rekapitalizácia, odkup, odkúpenie e, zlých aktív, toto sú veľké problémy, o ktorých diskutuje ECOFIN a zároveň sú to všetko nástroje, ktoré sú spojené s veľkým morálnym hazardom. Je veľmi ťažké vysvetliť daňovým poplatníkom to, prečo by zo svojich prostriedkov mali sanovať finančný sektor takýmto, takýmto spôsobom. Je to rozhodovanie medzi zlom a ešte horším zlom. A to, čo bolo snad ešte horšie, bolo zlyhanie krvného obehu organizma, ktoré teda môžeme preniesť na človeka. A takéto riziko nechceme podstúpiť Spomeniem konkrétnu skúsenosť Českej republiky. Česká republika v roku 1997-1998 musela zvažovať takéto veci a teraz sa nám to pravdepodobne podarilo prekonať ľahšie, lebo sme nemuseli rekapitalizovať naše banky, nemuseli sme odkupovať úvery a ja som veľmi rád, že, sme ne, že ja osobne som nemusel príjmať takéto rozhodnutie, lebo tu, si, tu sa rozhodujete medzi zlom a ešte horším zlom. Jednoducho musíte zvažovať to, čo bude mať e, horší vplyv na vašich občanov. To, čo môže ECOFIN ale spraviť, a čo sa týka budúcich generácií, tak môžeme pracovať na spoločnej vôle, a tu reagujem na litovského delegáta, teda je tu spoločná vôľa konsolidovať verejné rozpočty, potom ako prejde kríza. V januári ECOFIN prijal spoločný záväzok, je tam istý dokument, keď sa zaviazali ministri financií k tomu, že budú čo najrychlejšie sanovať verejné rozpočty. A čo sa týka koordinovaného dohľadu, tak na tom pracujú odborné skupiny G20 a teraz sa pracuje na spoločnej pozícii. Aká bude, to vám neviem povedať, ale môžem vám povedať, že našou ambíciou je skutočne dohodnúť kompromis a prezentovať tú spoločnú pozíciu na G20 tak, aby Európa bola vedúcou časťou sveta práve v tejto oblasti. Podľa mňa by to zodpovedalo realite. Potom tu bola otázka pani spravodajkyne a tá sa týkala toho, čo spraví ECOFIN na to, aby podniky dostávali úvery. ECOFIN ako taký neurobí nič. To je práva vec národných politík, národných intervencií, to teda vec členských štátov. To, čo ale ECOFIN rozhodne musí spraviť, je dohľadať na princípy, ktoré znamenajú teda, že nesmieme škodiť našim susedom. To znamená, že ak dnes diskutujeme seriózne o odkúpení aktív, teda myslím tým tie toxické aktíva, pričom niektoré štáty toto budú musieť spraviť, nie všetky štáty, ale niektoré krajiny to budú musieť spraviť, tak je veľmi dôležité v tejto súvislosti, aby sa tu použila spoločná metodika, aby sa dohodla férová a spravodlivá metodika pre výpočet cien, cien týchto aktív, aby nedochádzalo k neférovej hospodárskej súťaži, aby nedochádzalo k neférovému protekcionizmu. Toto je úlohou ECOFINu. ECOFIN nemôže generovať prostriedky, konec koncov ani žiadne nemá a nemôže teda tieto prostriedky investovať do finančných systémov členských štátov. Potom tu bola otázka ohľadne Solvency 2. Ja tu mám jednoznačný názor, ale je to v pozícii členského štátu. Preto dovolte, aby som to nejako nekomentoval. Ja ako predseda ECOFINu musím dohodnúť s parlamentom kompromis a ja budem vďačný za každý kompromis a slúbil som to môjmu premiérovi, že eh, budem sa snažiť na tom pracovať a preto na tomto mieste môžem slúbiť, že sa budem snažiť dohodnúť ten najferovejší kompromis pre všetky členské štáty a samozrejme pôjde o kompromis medzi radou a Európskym parlamentom. Potom je tu otázka regulátorov. Potom je tu diskusia o určitom supervisorovi, supervízorovi a moje odporúčanie je, aby sme podporovali regulátorov v našich členských štátoch a potom, aby sme diskutovali o regulácii na úrovni Európskej únie. Čo sa týka diskusie o integrácii na Európskej únie, keď si ale musíme uvedomiť, že v nových členských štátoch dohľad je fragmentovaný, tak toto mi pripomína, ako keby ste dom chceli stavať od strechy a od základov, ale tu hovorím skutočne môj osobný názor a nemusíte so mnou súhlasiť. Chcem sa poďakovať aj rakúskému delegátovi, to nebola otázka, to bolo konštatovanie, s ktorým ja absolútne súhlasím. A to je jedna z najdôležitejších investícií, na ktorú by sme mali mať vždy verejné prostriedky a tu ide konkrétne o investovanie do vzdelávania podľa toho, ako bude vzdelané, vzdelaná naša populácia, tak, tak budeme úspešní v konkurencii ostatným kontinentom. Potom to bola otázka francúzského delegáta, ktorý sa pýtal, ako vnímame protekcionizmus a ako vzniká. Je to pre mňa brat štátnych intervencií, lebo vždy je silnejší v okamihoch, kedy intervenujeme verejnými prostriedkami a keď tak konáme, tak sú silnejšie hlasy daňových poplatníkov, ktorí hovoria, že keď, používame, keď používate naše daňové prostriedky, tak to môže podporiť iba naše segmenty, musí to prospieť našej domácej ekonomike. No, na prvý pohľad to znie veľmi logicky a politici, ktorí majú sklon k populizmu, tomu podľahnú. Lebo je samozrejme jednoduchšie a populárnejšie tomu podľahnúť a tak povedať zviesť sa na tejto vlne populizmu. Zložitejšie je vysvetľovať, že je to cesta do pekla. Lebo to je skutočne podstatne zložitejšie a menej populárnejšia politická úloha. Na úkor našej vlastnej popularity musíme vysvetľovať, že je to cesta do pekla a nikoho z nás neuživí naša vnútorná spotreba. Žiadny členský štát Európskej únie nemôže žiť na základe vlastného dopytu a vlastnej spotreby. Protekcionizmus, bariéry na hraniciach sú väčším rizikom pre blahobyt našich občanov ako samotný pokles hrubého domáceho produktu a vyššia nezamestnanosť. Daňové raje, to je skutočne vážna pripomienka. Na úrovni Európskej únie sa dosiahla zhoda, že žiadny členský štát EÚ neuzavrie medzinárodnú dohodu o dvojitom zdanení s člen- so žiadnym štátom, ak tam nebude doložka článku 56 o povinnosti výmeny informácií. Samozrejme, že ECOFIN na samite v útorok schvál dohodu s Lichtensteinskom. Myslím si, že toto je významný krok späť, čo sa týka prístupu k informáciám. A samozrejme, v globálnom meritku to bude veľmi závažná téma aj na samite G20. Ja som spomínal 4 pracovné expertné skupiny a oni sa budú zaoberať aj daňovými rajmi a budú sa zaoberať spoločnou pozíciou na úrovni G20 a pevne dúfam, že dostaneme našich partnerov jasnú odpoveď. Potom tu bola otázka polskej delegátky a to by som chcel povedať, že Európska centrálna banka sa týka eurozóny, tie členské štáty, ktoré nie sú v eurozóne, majú svoje vlastné centrálne banky. A povedal som niečo nesprávne? Ak áno, tak sa ospravedlňujem. Je mi veľmi ľúto. Prepačte, ja som spravil chybu a ospravedlňujem sa za to. Je mi to, je mi to veľmi líto, ešte jednou sa omlouvám. Takže ešte raz sa teda ospravedlňujem. Ale nie je vôbec pravdou, že by sa v rámci európskeho priestoru sa štáty eurozóny starali iba o seba a ostatné štáty boli vystavené na pospas svojmu osudu. Vôbec to nie je tak. Musím povedať, že čo sa týka platobnej neschopnosti napríklad Maďarska alebo Lotiska, tak v tejto súvislosti všetky členské štáty Európskej únie vyjadrili svoju solidaritu. To znamená, že išlo tu o pomoc zo strany Medzinárodného menového fondu, o ktorú požiadali všetky členské štáty Európskej únie a Medzinárodný menový fond v rámci programu pomoci týmto dvom štátom poskytol časť prostriedkov a druhú časť prostriedkov poskytli členské štáty EÚ. Ja som veľmi rád, že takto nastalo, lebo toto bolo držanie princípu solidarity, pričom toto je jeden z zásadných princípov Európskej únie. A nemôžem súhlasiť s tým, že sú isté štáty na periférie Euró- periférii Európskej únie, jednoducho to nie je pravdou. Povedzme to takto, sú veľké štáty a malé štáty a samozrejme ich váha toho, čo povedia na rade, je veľmi rozdielna, ale nie sú žiadne štáty na periférii a na príklade týchto dvoch programov, teda maďarského programu a lotejského programu, môžeme prezentovať to, že solidarita všetkých členských štátov voči ostatným členským štátom je mimoriadná. Euh, Máme tu ešte 10 minút. Ďakujem vám teda, pán minister. Budeme teda postupovať tak ako včera, to znamená dvaja národní poslanci, jeden európsky, potom dá minister odpovede a potom dáme slovo ďalším rečníkom podľa zoznamu rečníkov. Takže navrhujem, aby teraz slovo dostala cyperská delegácia. Euh, potom dostane slovo pán Petersen a potom pani Vandenburg za Európsky parlament. Takže Cyprus, nech sa páči. Kyria, Είμαι η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της ε, Κύπρου. Ήθελα να πω ότι εμάς η εμπειρία μας από την κρίση... Ďakujem pekne. My sme na Cypre dospeli k tomu záveru, že táto kríza naozaj veľmi ovplyvnila reálne hospodárstvo. My sme prijali určité opatrenia v oblasti cestovného ruchu. ανταγωνισμών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κίνδυνο ακριβώς να καταρρεύσει αυτή Samozrejme, že prostredstvom takýchto opatrení štátu dochádza k narušaniu hospodárskej súťaže v Európskej únii a je tu riziko, že to spôsobí problémy na vnútornom trhu. Pán minister, mňa by zaujímalo, či existujú nejaké spoločné modely, pokiaľ ide o štruktúry dohľadu. Áno, venuje sa tomu G8, to už tu padlo. Pani Merkelová sa vyjadrovala k tomu, že by sa mal uskutočniť summit, summit ministrov hospodárstva na úrovni G8 my doposiaľ nemáme ani žiaden spoločný rámec dohľadu. Každá jedna krajina má svoje vlastné orgány dohľadu a jednotlivé rozhodnutia sa príjmajú nezávisle a autonómne. Takže ako to môžeme v praxi skoordinovať alebo zharmonizovať bez toho, aby vznikli protekcionistické tendencie. Takže ako to pretaviť do praxe, do spoločného akčného programu. Ďakujem pekne. Teraz bude švedská delegácia, pán Peterson. Eh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som teraz chcel spomenúť určité švédske skúsenosti a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme mali eh, na správne miesta správnych ľudí. A my sme skutočne mali veľké šťastie a to vďaka tým skúsenostiam, ktoré sme čerpali z veľkej bankovej krízy u nás v 90. rokoch. Šéf Národnej Švedskej národnej banky, spolupracoval s viacerými e, inštitúciami, ako napríklad Medzinárodným menovým fondom a takto riešili finančnú krízu a veľmi významne prispel k riešeniu aj e, náš tedajší minister financí. A toto sa podarilo dobre vyriešiť. A teraz by som chcel komentovať tú otázku finančnej krízy či teda Európska únia je v tomto jednotná alebo rozpoltená. Sú tu isté tendencie, ktoré naznačujú určitú rozpoltenosť a to sa ukázalo všetkým, keď išlo o garantovanie vkladov, kde niektoré štáty konali na vlastnú pesť, čo viedlo k tomu, že by sa mohla do určitej miery mm, skresliť hospodárska súťaž. A potom asi tá najdôležitejšia otázku sa týka protekcionizmu a štátnej pomoci a toto máme tiež veľké švédske skúsenosti. V 70. rokov švédsky lodiarský priemysel bol konfrontovaný so štruktúralnými zmenami a švédsky štát poskytol štátnu pomoc a snažil sa zabrániť týmto štruktúralným zmenám. Veľa finančných prostriedkov sme investovali do niečoho, čo sa neskôr ukázalo, že nefunguje. Dnes už nič nemáme z tohoto priemyslu a myslím si, že všetci, ktorí dnes si myslia, že je možné zabrániť prirodzeným štruktúrnym zmenám prostredníctvom štátnej pomoci, by, sa, by si mali rozmyslieť, či chcú konfrontovať naše deti a našich vnúkov eh, s veľkými finančnými problémami. Ďakujem pekne. Merci, Madame Vandenburg, pour deux minutes. Ďakujeme. Teraz má slovo pani Vandenburg na dve minúty. Ďakujem, pani predsedníčka. Vítam vás tu, pán minister, v našom parlamente. Teším sa, že ste tu. Moja otázka sa samozrejme týka oblasti dohľadu. Zrejme viete, že to je jedna z mojich obľúbených tém. Myslím, že už ste spomínali Larošier skupinu. O niekoľko týždňov by táto mala prísť so svojimi odporúčaniami pre Európsku úniu. Moja otázka sa týka následných krokov po tom, čo skupina Larošier príde s týmito odporúčaniami. Mám pocit, že predsedníctvo rády tu zohráva veľmi veľkú úlohu, teda české predsedníctvo ako aj švedské nástupnícke predsedníctvo. Takže dúfam, že z týchto odporúčaní potom vzniknú určité opatrenia na aj na úrovni inštitucionálnej, takže by ma zaujímalo, aké kroky vy plánujete v nadväznosti na to odporúčanie, pretože bohužiaľ mandát tohto parlamentu uplynie v máji a chvíľu potrvá, kým sa skonštituje nový parlament. Pýtam sa to v kontexte príprav na G20, v kontexte medzinárodného vývoja. A mne by teda zaujímalo, ak sa teda môžete vyjadriť k tomu, čo teraz bolo predložené v USA, Gardnerov plán, ozýva sa mnoho kritiky na adresu týchto opatrení vraj nie sú postačujúce. Takže myslím si, že aj Európska únia musí prevziať taktovku v tej globálnej rozprave, takže sa vás pýtam, aké ambície by podľa vás mala mať Európa v tejto súvislosti. Ďakujem pekne. Pán minister, nech sa páči. Môžete odpovedať na tú poslednú sériu otázok. Dobrá, na první otázku. Ďakujem. Tá prvá otázka, ktorá sa týka medzinárodného dohľadu alebo takého určitého medzinárodného modelu, štruktúry, pokiaľ ide o revíziu medzinárodnej architektúry. Tomu sa budeme venovať na G20. Ja mám pocit, a nechcem nejako predbiehať vývoj, ešte sa len hľadajú konečné pozície, ale myslím si, že môžeme hovoriť o určitých kolegiách orgánov dohľadu, tak ako to vyzerá na úrovni EÚ, tak by sa mohli vyvinúť aj v globálnom meradle. Myslím si, že veľkou témou je posilnenie úlohy MMF po stránke inštitucionálnej, po stránke zdrojovej, tak aby sa úloha MMF posilnila. Aby tento dokázal včas varovať, keď zistí nejaké rizika. Ale nemyslím si, že by sme mohli hovoriť o nejakom globálnom dohľade, o globálnom orgáne dohľadu. Takáto rozpráva je predčasná a ťažko priateľná aj na úrovni Európskeho parlamentu. Už na úrovni EÚ je to zložité, tak v globálnom meradle je to ešte o to zložitejšie. K švedskému delegátovi, k jeho pripomienkám Chcem sa mu v prvom rade poďakovať. Chcem sa poďakovať švedskej vláde za vynikajúcu spoluprácu na príprave aj realizácii predsedníctva. Vy preberiete predsedníctvo po našej krajine. Pán Borg je pre mňa veľkým priateľom Veľa vecí s ním kontrolujem, vymieňame si príklady z našich krajín a ja som teda veľakrát počul príklady z vašej krajiny práve z jeho úst. Máme rovnaké názory na fiskálnu reguláciu a ďalšie oblasti. Podľa mňa sa nedá povedať, že by v Európskej únii existoval nejaký rozkol. Nevždy sa nám podarí nájsť nejaký konsenzus, ale je tu také širšie názorové spektrum taký rozptyl. Niektoré krajiny skôr akceptujú v tejto situácii fiskálnu expanziu, potom sú tu také krajiny, ktoré skôr zdôrazňujú potrebu fiskálnej disciplíny. Čiže tá diskusia prebieha na každom ekofine Taktiež sa líšia názory na reguláciu, na dane a zkrátka nemôžeme očakávať, že by 27 členských štátov malo rovnaký názor, ale pozitívne je, že v konečnom dôsledku sa vždy alebo takmer vždy podarí nájsť nejaké priateľné východisko. Na otázku pani Vandenburg. pardon, de, de skupina. Ja som o ní několikrát... Skupina, ktorá sa zaoberá prípravou odporúčaní. Ja už som o nej viackrát hovoril. Už hneď ako začala svoju činnosť, už tu boli nejaké politické signály, ktoré sa ešte predtým, než tá skupina dosiahla výsledky, k týmto výsledkom vyjadrovali. To sa podľa mňa robiť nemá. Ja naozaj s napätím očakávam výsledky práce tejto skupiny a budem ich brať ako seriózny základ do diskusie. Zatiaľ tieto výsledky nemáme. Mali by prísť na konci februára. Ako náhle ich budeme mať, úlohou Českého predsedníctva bude začať o tom politickú debatu. A tá istotne bude pokračovať aj počas švedského predsedníctva. Podľa nášho predsedníctva sa podľa mňa nepodarí urobiť viac, než začať politickú debatu. Ja už som zdôrazňoval, že tomu chceme venovať väčšiu časť neformálneho ekofinu v apríli v Prahe, pretože tam budú prítomní nielen ministri financií, ale aj guvernéri centrálnych bank. A toto je naozaj ideálna spoločná téma pre takéto gremium. a po formálnom ekofíne sa tomu chceme venovať ešte aj v majovom ekofíne. Na majovom ekofíne tam už by sme mohli prijať nejaké čiastočné závery. Pokiaľ ide o tie vecné závery, tie vám nemôžem zatiaľ povedať, môžem vám predstaviť len ten postup, pretože ešte nepoznáme eh, výsledky eh, skupiny. Takže my plánujeme zahájiť politickú debatu, chceme sa v apríli tým zaoberať spolu s guvernérmi v aprílovom ekofíne a neformálnom ekofine a dúfam, že na majovom ekofíne sa nám potom podarí prijať nejaké čiastoč- čiastkové závery. Ďakujem pánovi ministrovi, ktorý aj predseda Ekofinu. Samozrejme, ostáva ešte veľmi veľa otázok ale možno budeme mať príležitosť pri ďalšom stretnutí, buď tu alebo v Prahe. Ďakujem za to, že ste tu dnes do obeda medzi nami boli a želám vám veľa šťastia e, do ďalšej práce Českého predsedníctva. Všetkým vám by som ja rád poďakoval za pozornosť a nám všetkým nám želá veľa šťastia, pretože ho určite budeme veľa potrebovať. Drahí kolegovia, môžeme pristúpiť k druhej časti programu nášho doobedia. Ďakujem Lorencovi Bini Smagimu, že bol tu od začiatku a že si nás určite pozorne vypočul a ja predpokladám, že takýmto spôsobom aspoň trochu už pochopí, aké sú aj obavy predstaviteľov národných parlamentov a europoslancov, a sme zvedaví, ako si oni predstavujú e, budúcu architektúru dohľadu, ako aj reguláciu. Určite máte veľmi zaujímavé myšlienky k tejto téme. Vy ste jeden z autorom tejto architektúry a nebudem zbytočne zdržiavať a dám vám slovo. Uh, Ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma pozvali. Naozaj sa teším, že vám môžem porozprávať pár slov o dohľadnej, o, architek- o architektúre dohľadu v Európe. Podľa mňa je to naozaj vynikajúca príležitosť venovať sa týmto otázkam. Ide o tému, ktorou sa veľmi úzko zaoberá Európska centrálna banka, ale táto téma zaoberá, zaujíma aj občanov a daňových poplatníkov v Európe. Obnova dôvery vo finančné trhy a v inštitúcie má zásadný význam a zachovanie takejto dôvery je jedno z hlavných raison d'être každého jedného systému dohľadu. Medzinárodné fóra sa snažia identifikovať a analyzovať slabé stránky e, súčasného rámca, regulačného rámca a rámca dohľadu, čiže venujú sa tomu, aké zmeny, aké zlepšenia sú potrebné. 2. apríla bude summit G20 a tento zohrá kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o medzinárodnú dohodu o hlavných prvkoch nového regulačného rámca vychádzajúc z finančnej krízy. Čomu sa chcem ja dnes venovať? Chcem sa venovať hlavne zmenám európskej regulačnej architektúry a architektúry dohľadu, ktoré je potrebné realizovať, aby sme obnovili spomínanú dôveru. Pán minister už hovoril o podpore posilniť národné systémy. To je podľa mňa tiež veľmi dôležitá vec, ale toto podľa mňa spadá najmä do právomocí národných orgánov, národných vlád a parlamentov. Čomu sa chcem venovať ja, to je tá európska úroveň. Keďže finančná kríza má dopady na všetky európske krajiny. V niektorých krajinách sa finančný svet naozaj dramaticky zmenil. Takže tu prevláda konsenzus o tom, že nedostatky v regulácii a v dohľade, že tieto eh, tiež prispeli k vzniku tohto problému nielen na úrovni národnej, ale aj na úrovni európskej. Takže obnova dôvery vo finančné trhy si vyžaduje naozaj zásadnú zmenu tohto rámca dohľadu, ako na úrovni národnej, tak aj na európskej. A to si vyžaduje politické rozhodnutia. Tie rozhodnutia musia padnúť na politickej úrovni, to znamená, musíte ich urobiť vy, či už na úrovni národnej alebo európskej, ako som už spomínal. Viacero orgánov sa venuje tejto otázke, viacero mm, skupín, napríklad Larozierová skupina. Európska centrálna banka prispela k práci tejto skupiny. Teda neviem, ako sa toto, tieto naše vklady e, potom aj odrazia v záverečnej skup- správe tejto skupiny. Musím e, vám teda povedať, že ja tu vystupujem e, ako súkromná osoba, čo mi umožňuje byť naozaj otvorenejší a menej teda vlastne e, udodržiavať zásady politickej korektnosti. Ja som si preštudoval včera uznesenie Európskeho parlamentu k tejto téme. Myslím si, že je v súlade do veľkej miery s mojimi názormi, pokiaľ ide o fungovanie Európskej centrálnej banky, systému Európskych centrálnych bank, pokiaľ ide o úlohu týchto inštitúcií v dohľade. Chcem sa venovať trom hlavným prvkom vývoja na finančných trhoch, ktoré vplývajú na reguláciu a na dohľad. Chcem sa pozrieť na tri spôsoby alebo na tri e, veci, ktoré ovplyvnili vývoj tohto regulačného prostredia. Chcem sa venovať otázke inštitúcií, teda kde by mali byť posilnené európske kompetencie v oblasti dohľadu. Takže tie vývojové prvky, ktoré mali dôležitý dopad na európsky rámec dohľadu. Poprvé, Integrácia finančných trhov sa za ostatných 10 rokov naozaj zrýchlila, zosilnila na globálnej úrovni, ale najmä v oblasti eura. Zo pár štatistík. Koncom roku 2007 v Európskej únii bolo 45 bankových skupín, ktoré mali cezhraničné aktivity, ktoré predstavovali asi 70 európskych bankových aktív. 33 z týchto 45 boli zriadené v eurozóne. Takže integrácia znamená väčšie prepojenie a samozrejme, že tu potom väčšie riziko prenosu nákazy kríza, ktorá ovplyvní inštitúciu v jednej krajine, potom sa môže rozšíriť na inštitúcie iných krajín. Po druhé, finančné inovácie, tieto sa zrýchlili za ostatné roky, viedli k vzniku sofistikovaných nástrojov a mechanizmov. Pokiaľ ide o oceňovanie, pokiaľ ide o uvádzanie na trh e, nástrojov, toto sa stáva komplexnejším a prepojenejším. Po tretie, hospodárska súťaž bola kľúčovým faktorom, pokiaľ ide o vývoj finančných trhov. Dôležité je to, že hospodárska súťaž neprebieha iba medzi finančnými inštitúciami a medzi účastníkmi trhu, ale tiež prebieha medzi finančnými centrami. Platí to aj v rámci jednotného finančného trhu Európskej únie. Tohto jednotného finančného trhu. Takže jednotlivé členské štáty majú svoje vlastné finančné centrá tie medzi sebou súťažia, ale je tu aj hospodárska súťaž medzi týmito centrami, medzi členskými štátmi. To znamená, že finančné trhy sú komplikovanejšie, e, sú konkurenčnejšie, e, je tu súťaž medzi inštitúciami a medzi jurisdikciami. Európsky rámec eh, dohľadu a regulačný rámec eh, vychádza z niekoľkých smerníc EÚ a z mechanizmov spolupráce. A zdá sa, že eh, tento rámec nefungoval správne. Aké má teda nedostatky? Poprvé, napriek tomu, že máme jednotný trh v Európe, stále tu ešte jednotlivé členské štáty môžu do veľkej miery rozhodovať o tom, ako budú transponovať európske smernice do vlastnej legislatívy. Toto sa týka Európskeho parlamentu a národných parlamentov. A národná národní, národné inštitúcie sa často snažia e, takýmto spôsobom zlepšiť e, konkurencieschopnosť e, inštitúcií a infraštruktúr vo vlastnej krajine. Máme tu rámec eh, Lamfalúziho, ale ten zatiaľ nebol postačujúci. To znamená, že banky čelia vysokým nákladom, hlavne také, ktoré musia plniť pravidlá e, nielen od jednej inštitúcie, ale od viacerých. A vzhľadom na to, že e, robia cezaničné aktivity a teda podliehajú dohľadu viacerých orgánov. Po ďalšie, E, ako som už spomínal, e, tých regulačných rámcov je viac, e, tieto sú často, nie sú často v súlade, takže celý ten systém je oveľa citlivejší a zraniteľnejší. A súčasná kríza ukázala, že finančné inštitúcie boli menej postihnuté v tých krajinách, kde sa smernice EÚ uplatňovali obozretnejším spôsobom. Po druhé, tá súťaž medzi finančnými centrami v Európe a medzi inštitúciami je prekážkou efektívnej spolupráce medzi národnými orgánmi dohľadu. Takáto súťaž eh, medzi nimi skrátka nevedie k vymieňaniu informácií o jednotlivých inštitúciách a toto brzdí efektívnosť všetkých mechanizmov spolupráce, pokiaľ ide o predchádzanie krízam. Ešte problematickejšie je to v oblasti riešenia kríz, teda nie prevencie, ale riešenia, pretože ehm, nedostatok spolupráce medzi, medzi rôznymi inštitúciami e, sme e, videli v prípade bankových skupín, ktoré obchodujú cezhranične. A Zkrátka je tu nesúlad medzi supranárodnou povahou niektorých finančných inštitúcií a medzi národnou, národnou eh, povahou e, pomoci v prípade nesolventnosti. Kolegium orgánov dohľadu sa snaží prekonať takéto nedostatky. Smernica o kapitálových požiadavkách bola nedávno pozmenená to je samozrejme krok vpred, ale stále to nepodporuje výmenu informácií. Kolegia orgánov e, dohľadu e, vytvárajú problémy s koordináciou. Nemáme tu žiadne jasné pravidla, pokiaľ ide o rozhodovanie, takže niektoré kolegia majú problémy dospieť k spoločnému rozhodnutiu, hlavne v krízovej situácii. Tretia vec, finančné šoky ukázali, že pokiaľ ide o prevenciu a pokiaľ ide o riešenie kríz, že funkcie dohľadu a centrálnej banky musia byť úzko prepojené aj v jednotlivých krajinách. Keď sa takéto funkcie dostávajú do rúk rôznych orgánov, výmena informácií je komplikovanejšia a jednotlivé kroky sú pomalšie a menej efektívne. Myslím, že to sme všetci videli. Pokiaľ ide o riadenie krízových situácií, samozrejme, že centrálna banka na jednej strane a orgán dohľadu môžu mať odlišný názor, pokiaľ ide o kroky, ktoré je potrebné prijať. Toto sme tiež zažili viackrát. Takže aby som to zhrnul, tá snaha spolupracovať v Európskej únii je slabšia, keď celé prostredie je integrovanejšie a konkurenčnejšie. A preto aj ten rámec dohľadu je krehkejší. Takže čo musíme urobiť? Nechcem poskytovať e, nejaké e, konkrétne riešenia, chcem vám ono prezentovať tri odporúčania vychádzajúce z medzinárodných správ, ktoré boli nedávno, nedávno e, zverejnené Poprvé, e, pokiaľ ide o interpretáciu e, smerníc Európskej únie, tie by sa mali e, vykladať v každej jednej krajine rovnako, aby tie úpravy v členských štátoch boli čo možno najharmonizovanejšie. Možno by sme mali vytvoriť napríklad nejaký, nejakú jednotnú príručku pre orgány dohľadu v Európe. To by znamenalo menej manevrovacieho priestoru pre národných zákonodárcov, pre národné orgány dohľadu v oblasti uplatňovania smerníc. Ďalej je potrebné, aby sa mikro a makroúroveň dohľadu už je prepojili. Uh, mak- orgány na makroúrovni musia mať e, prístup k informáciám na mikroúrovni a naopak. A takáto výmena informácií, e, tu sa nám podarí lepšie dosiahnuť, ak sa tomu bude venovať jedna jediná inštitúcia. Po tretie, národné a európske orgány musia fungovať integrovanejším spôsobom, aj pokiaľ ide o prevenciu, aj pokiaľ ide o riešenie kríz. Takéto stimuly o ktorých som hovoril prednedávnom. A e, takéto prekažky vo výmene informácií e, musia e, samozrejme ísť ruka v ruke s ochranou údajov. Takže ten rámec, z ktorého vychádza dohľad Európskej únie, si vyžaduje zmeny. A tie samozrejme budú musieť urobiť politici. Musí to byť politická vôľa. Ak je tu takáto politická vôľa, prijať posilnený rámec dohľadu, tak e, od všetku by sa mali uplatňovať dva princípy. Po prvé decentralizácia, po druhé e, založenie na inštitúciách. Po prvé, e, obozretný dohľad sa môže naozaj implementovať v praxi na národnej úrovni e, takými orgánmi, e, ktoré sú e, blízko k terénu. Po druhé, je tu potreba spolupráce a koordinácie na úrovni EÚ Koordinácia tam môže fungovať iba na základe jednoduchého inštitucionálneho rámca a zároveň pevného, eh, ktorý zabezpečí uplatňovanie rovnakých pravidiel. Koordinácia nevedie automaticky k výsledkom. Jean Monnet často hovoril, že bol často svetkom hraníc koordinácie. Je to metóda na podporu diskusie, ale nevedie automaticky k rozhodnutiu a rozhodnutia sú to, čo potrebujeme. Inštitucionálny rámec musí zabezpečovať efektívne opatrenia v oblasti prevencie a riešenia kríz. Je potrebná informovanosť, postavenie informácií čo možno najrychlejšie sú tu dve možnosti, dve cesty, akými sa vydať. Možno ich je viac, ale ja sa chcem potrebovať na tieto, na tieto dve. Poprvé vytvorenie úplne novej inštitúcie, ktorá bude zodpovedná za tú makro úroveň dohľadu a bude mimo európskeho systému centrálnych bank. Budú tam zastúpené všetky e, orgány dohľadu v členských štátoch a nejaký centrálny orgán. A potom druhá cesta, to by bolo presunutie tejto kompetencie na európsky systém systém centrálnych bank alebo na nejaký orgán blízky Európskej centrálnej banke. To sú tie dve cesty e, vpred, možné cesty. Samozrejme, že to je dlhodobé hľadisko, môže tam byť aj nejaké strednodobé riešenie. A dovolte mi venovať sa teraz e, plusom a minusom týchto riešení a literatúra sa tomu naozaj venuje veľmi obsiahlo. Sú tu určité výhody a nevýhody každého z tohto riešenia. Keď sa začítate do, e, do tej literatúry, tak vidíte, že často to ide určitým dogmatickým smerom, ale my musíme byť pragmatickí. V určitých krajinách došlo k e, čase zmenám tým či oným smerom a naozaj neexistuje ten dokonalý systém. Aj v USA momentálne zvažujú zmeny rámca dohľadu a sú tu aj konkrétne návrhy na zmenu tejto situácie. Ja osobne musím povedať, možno to nejde úplne v súlade s Keynesovou doktrínou, že keď sa situácie, situácia zmení, tak ja môžem zmeniť svoj názor a ja som troška zmenil názor v čase, takže dovolte mi, aby som vás oboznámil s mojimi úvahami. Takže e, niekoľko úvah na tému výhod a nevýhod jednotlivých týchto systémov. V 90. rokoch bol e, trend oddeliť dohľad od centrálnej banky mali pocit, že by došlo k takej tej kontaminácii menovej politiky, e, keby sa banka musela zaoberať aj dohľadom. Takže centrálne banky mali menovú politiku, ale ja si myslím, že by bolo lepšie, keby centrálne banky mali aj dohľad dohľad by mal byť v blízkosti politických rovín. E, Zápajú sa do toho samozrejme aj daňoví poplatníci a preto centrálna banka môže zasiahnuť, ak nejaká banka má problémy. A toto môže centrálna banka urobiť e, alebo tá teda bola tu obava, že keby centrálna banka robila zároveň aj dohľad, tak by mohol vzniknúť konflikt záujmov. Toto by malo dopad na menovú politiku a e, bolo by to proti princípu nezávislosti centrálnej banky. Ďalšia vec, reputácia, negatívna reputácia v prípade eh, neúspešného dohľadu, to by mohlo podkopať eh, dôveryhodnosť centrálnej banky a jej menovej politiky, to už sa v minulosti stalo hoci sa to cítalo, týkalo hlavne eh, takých centrálnych bank, ktoré neboli nezávislé od politických orgánov. Takže toto boli argumenty za oddelenie dohľadu od menovej politiky. Toto som e, ja opísal v publikácii, ktorú som e, napísal spolu s Danielom Grossom. Takže to sú tie argumenty e, za oddelenie týchto dvoch vecí. Ďalej je tu argument, že Európska centrálna banka by mala keby sa tieto dve funkcie prepojili, naozaj obrovské kompetencie, čím by sa narušila rovnováha právomoci v rámci EÚ. To je teda prvý argument. Druhý argument e, vychádza z toho, že súčasný e, právny rámec, teda zmluvy neumožňujú Európskej centrálnej banke, aby prevzala funkciu dohľadu. Ďalší argument, ja osobne Nechcem hodnotiť, či by takáto rovnováha síl v Európskej únii bola naozaj po Európskej centrálnej banky narušená. bez ohľadu na to, aké úlohy dostane Európska centrálna banka, tak táto bude neustále nezávislá, tak ako to vychádza z zmluv. Európska centrálna banka zároveň musí skladať účty e, Európskemu parlamentu a iným orgánom Európskej únie, tak aby teda vlastne jej fungovanie bolo e, transparentné, aby bolo kontrolovateľné. A potom je tu ešte argument, ktorý sa týka investícií a záruk, poistenia. Posilnenie úlohy ECB v oblasti dohľadu má určité výhody. Aké sú to? Poprvé, nie je potrebné zmeniť zmluvu. Článok 1 odsek 5 a 6 sa dá uplatniť e, s súhlasom Európskeho parlamentu v zhode všetkých členských štátov. Tento článok sa môže použiť aj na riešenie otázok správy veci verejných. Čiže aby sa nejakým spôsobom síce obe úlohy aj dohľadávaná politika koncentrovali v jednom, v jednom orgáne, ale aby boli v zásade nezávislé. Keby e, sme ten dohľad oficiálne previedli na Európsku centrálnu banku, bolo by potrebné zmeniť zmluvy a v prípade tejto finančnej e, krízy by e, veľmi dlho e, trvalo, keby sme čakali na zmenu zmluvy. Takže musíme hľadať riešenia, ktoré idú cestou, ktorá, nepodne, ktorá si nevyžaduje zmenu zmluvy. Európsky systém centrálnych bank, teda keby tento vykonával dohľad, to by umožnilo synergický efekt, pokiaľ ide o využívanie informácií zo strany menovej politiky a dohľadu. Tým by sa dohľad dostal do rúk inštitúcie, ktorá je skúsená v tejto oblasti a ktorá je zároveň nezávislá. A toto je potrebné zohľadniť. Štvrtý argument, súčasná kríza poukázala na potrebu posilniť makrodohľad, ktorý sa zameriava Eh, makrokomponentami eh, trhu a práve eh, tieto sa často sa často nezohľadňujú v pohľade na túto krízu. Makroúroveň dohľadu samozrejme nemôže prebiehať na úrovni národných štátov ani na úrovni EÚ teda iba na úrovni EÚ, teda v blízkosti Európskej centrálnej banky. A toto ide ruka v ruke e, so závermi e, Medzinárodného fóra stability. Toto, myslím, navrhlo aj viacero poslancov Európskeho parlamentu a v USA návrh na reformu regulačného systému, ktorý je predložený, hovorí o, o tom, že by Fed mal vykonávať o, e, tento makrodohľad. Pripravovať treba tiež správu, aby to bolo možné splňať vôbec túto úlohu, predovšetkým pokiaľ ide o prípravu správ o finančnej stabilite. Ukazuje sa tiež, že, že taký orgán alebo inštitúcia, ktorá by alebo bude vykonávať tento makro obozretný dohľad, tak musí mať obdobné právomoci a ak bude pridelený k ECB, tak by tento orgán mal zahrňať aj systém včasného varovania a viesť k takým e, testom makrostresu. Ďalej, ten makroobozretný dohľad alebo tá regulácia je napojená na ten procyklický alebo na tú procyklickosť a na tú jej páku a tá koncentrácia rizik a na problém likvidity. A po piaté, preto, aby sa takýto dohľad mohol realizovať, je potrebné, aby bol prístup ku všetkým dostupným a relevantným informáciám a preto je potrebné, aby došlo k plnej výmene tak na národnej, ako aj na medzinárodnej úrovni. A Decentralizovaná štruktúra eurosystému umožňuje takú silnejšiu koordináciu medzi národnými centrálnymi bankami a ECB. Takže takáto štruktúra by e, viedla k tomu, že sa bude viacej musieť spoliať na kombináciu centralizovaného rozhodovania a decentralizovanej implementácie. V niektorých krajinách ako Nemecko alebo Rakúsko takéto orgány dozoru nie sú súčasťou centrálnej banky a orgány dozoru teda nemôžu poskytovať informácie o svojich inštitúciách európskym orgánom, a to kvále, e, práve kvôli tomu princípu dôvernosti. A to by bol veľký problém aj jednotného finančného trhu a takéto prekažky je potrebné odstraňovať. A je tiež potrebné prekonať e, tieto prekažky, ktoré znemožňujú poskytovanie informácií o domácom bankovom systéme. A tiež e, ich teda treba poskytovať podľa potreby, vždy keď sa samozrejme zachová dôvernosť informácií a budú sa sledovať aj záujmy Európskej únie. Európske orgány dohľadu, ktoré sa vytvorili v rámci Lamfalusiho procesu, majú veľmi slabé centrum, ktoré vlastne funguje len ako akýsi sekretariat. Na záver mi dovolte, aby som zhrnul hlavné body tejto diskusie. Poprvé, Európsky dohľadový rámec sa musí prepracovať na základe súčasných skúseností. Platí to predovšetkým pre eurozónu. My si nemôžeme dovoliť, aby táto kríza došla až na koniec. Európsky občania trpia dopadmi tejto finančnej krízy a očakávajú, že ich lídri a politickí predstavitelia s tým niečo urobia. Po druhé, sú potrebné politické rozhodnutia a koordinácia medzi tými, ktorí ich príjmajú. Po tretie, koordinácia v Európe bude dôver, dôveryhodná len vtedy, keď bude vychádzať z inštitúcií, ktoré sú dôveryhodné, nezávislé a ktoré efektívne rozhodujú. A po štvrté, takúto inštitúciu máme, zohráva dôležitú úlohu v menovej politike a je to Európska centrálna e, banka pre eurozónu. A po piaté, je tu tá politická zodpovednosť za rozhodovanie, ktorým inštitúciám sa majú ma dať alebo udeliť zodpovednosť za ten obozretný dohľad. Podľa môjho názoru je ECB pripravená túto zodpovednosť prijať za tieto úlohy, ktoré by jej európske orgány aj priradili. Ďakujem e, za pozornosť. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička pánovi Smagimu v minulosti sa hovorili, že ECB e, zdá sa, že teda sa cítila, že mala voľné krídla, otvorené dvere, aby hovorila veľmi úprimne a myslím, že tu sa to veľmi jasne prejavilo, pretože až doteraz sme takúto otvorenosť nepočuli a dovolte mi mne v mene Európskeho parlamentu keď sa hovorí o takomto mechanizme, tak my, ja by som, my by sme to schválili a myslíme si, že tá otázka bilancie kompetencií eh, v tej menovej politike je to skutočná otázka a samozrejme eh, spadá pod politickú zodpovednosť ale, a nie pod ECB, ale je to skutočne veľká výzva. No a teraz otvorím diskusiu. Možno môj český kolega by chcel položiť prvú otázku. Samozrejme, rada vám udelím slovo. Ak nie, tak už tu mám zoznam rečníkov, ktorí ma požiadali o slovo. A dám najprv slovo greckej delegácii a potom polskej. Vy ste tretí, pán Belder. Takže najprv grécka delegácia. Kto si želá vystúpiť? Dobre, grecká delegácia postúpila svoje slovo talianskej, takže najprv Taliani. Pán Baltasari, máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. Since, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. E uh, e Ďakujem pekne uh, za váš príspevok a pán Lorenzo Binic Magia. Ak dovolíte, budem hovoriť po anglicky. Uh, toto nám poskytne lepšiu perspektívu na zaoberanie sa e, takýmito témami. Ale potom ja prejdem aj do, Taliančina, aby sa to kompenzoval. Partire da un punto centrale. Takže teraz po taliansky chcem sa zamerať na centrálny bod. A chcel by som teda reagovať na tú centrálnu výpoveď toho, čo povedal pán Bini Smagi. Konec koncov sme to spomínali už čiastočne včera. A síce ide o to, že talianský senát vo výbore pre financie vykonal isté šetrenie a vypracoval aj závery, kde je uvedené to, že V rámci politického rozhodnutia talianského senátu sa vyjadruje želanie, aby kontrolu nad finančnými trhmi čo najskôr bolo možné presunúť na európsku úroveň, aby sa to vykonávalo tam. A to je vlastne ten istý záver, ako práve prezentoval pán Bilis Magi. To znamená, že ide tu o integrované trhy, kde vládne samozrejme interná súťaž, obrázka súťaž. To znamená, že ide o trhy, ktoré si vzájomne konkurujú, čo teda by znamenalo, že je nutné prijať politické rozhodnutie a kontrola a samotný dohľad by sa potom vykonávali na primeranej úrovni. Takto jednoducho musí fungovať. To znamená, že musíme sa odkloniť od národnej kontroly a dohľadu a musíme prejsť na európsky dohľad. No a tu sa teraz vraciam vlastne k tej otázke, ktorú položil pán Bini Magi. To znamená, že má to byť teraz istá nezávislá úroveň, alebo má to byť ten orgán, ktorý je zodpovedný za menovú politiku. To znamená, že by potom táto úroveň získala kompetencie aj v tejto oblasti. Vypracuje sa analýza, ktorá bude musieť slúžiť na to, aby sa posúdili politické interferencie na technickej úrovni. Teda musíme tomuto predchádzať. Z technického hľadiska by tieto orgány museli posudzovať vplyv na národnú hospodárskú politiku. To znamená, že ak by sme navrhli dôležité rozhodnutia národným vládam, tak zároveň si musíme uvedomiť, aké dopady budú mať tieto rozhodnutia a musíme ich zohľadniť, lebo, také, lebo samozrejme toto bude vyplývať z odporúčaní alebo zo, e, z činnosti týchto technických orgánov. No a máme tu Maastrichtskú zmluvu, ktorá vlastne zlyhala všade, tak to musíme povedať. A teraz samozrejme môžeme kritizovať jednotlivé členské štáty. Pani predsednička zasahuje a upozorňuje rečníka, aby sa dostal na záver svojho príspevku. Takže ak nebudeme mať e, európsku hospodárskú politiku, bude tu stále mať, budeme tu stále mať to riziko, že každý členský štát si bude robiť, čo chce. Dobre, možno, že sme, možno, že by to bolo až trošku prehnané, keby išlo o inflačné ciele na tento rok napríklad 1% a menej ako a hospodársky rast nižšie ako 2%. E, rečník prekročil stanovený čas dvojnásobne. Dobre, pani predsednička, dostávam sa už na záver môjho príspevku. Takže Európska centrálna banka. ECB predsa musí potom akceptovať, že sa zmení štatút Európskej centrálnej banky lebo ak by sa sústredil iba na inflačné ciele, aby nezohľadňovala hospodársky rast a ani vývoj menových kurzov, pre všetkým ide o vzťah dolára k euru. To znamená, že potom by sa z ECB stal technický orgán, ktorý ale môže spôsobiť v reálnej ekonomike isté škody. E, puh... E, Ďakujem. Teraz predstavitelia polskej delegácie. Ďakujem pekne, pani predsednička Andrzej Grzeb sa volám, som predseda delegácie pre vzťahy s Európskym, Európskom uniou Európskym parlamentom. Pre Polsko systém finančného dohľadu začal fungovať už pred niekoľkými rokmi. Tam sme viedli nejakú diskusiu a neznámá alebo neznižuje to úlohu ECB ako dozorného orgánu. Európska komisia funguje, pôsobí, ale my sme zaviedli nové nástroje, ten výbor ekonomickej stability, výbor pre finančný dozor. Oni koordinujú všetky tieto aktivity, pokiaľ ide o finančnú stabilitu. Mm Tiež sme začali s niekoľkými alebo spustili niektoré nástroje, ktoré e, sa venujú obozretnému dohľadu a záruke vkladov. Možno tento dohľad na národnej úrovni išiel iš, iným smerom ako na tej európskej úrovni. O tom tu už niektorí hovorili, ale ja by som upozornil že to nie sú všetci členovia EÚ, sú aj členmi eurozóny a to je tá prvá dilema, ak by ECB mala e, úlohu koordinátora dohľadu nad všetkými finančnými inštitúciami, ako by sme vyriešili tú dilemu eurozóny. A ďalšia otázka, obratil by som sa možno skôr na pána Kalovská je to otázka, ktorá vyplýva z niektorých finančných e, inštitúcií. Niekedy to boli informácie, ktoré neboli pravdivé, dvore výhodné a niekedy išlo aj o seriózne inštitúcie. Hovorilo sa o, o ekonomickej, hospodárskej váhe týchto inštitúcií. Uh, hovorilo sa o spoločnostiach, ktoré mali zisky a zrazu v jednom ratingu ich obchodná hodnota mala nulu. A potom prichádza teda ten nedostatok dôvery a ja si myslím, že to nie je izolovaný fenomén. A otázka je, ako reagovať na európskej úrovni ako bojovať proti takýmto fenoménom a čo urobiť v oblasti ratingových agentúr, ktoré majú právo publikovať takéto informácie a či tie informácie sú dôveryhodné a tak ďalej. Ďakujem a teraz Ike Vandenburg za EP na dve minúty. Uh, Ďakujem. Blahoželám pánovi Bini Smagimu k, tejto revolučné, k tomuto revolučnému prejavu. Myslím, že sa dostanete na prvé stránky hneď zajtra, lebo ste nám naozaj veľmi otvorene porozprávali o tom, ako to vyzerá s Európskou centrálnou bankou v súťaži o to, kto dostane ten dohľad. Ja som jednou z tých, poslankyň a poslancov, ktorí zdôrazňovali, že Európsky systém Európskych centrálnych bank, a teda Európska centrálna banka, by mali zohrávať dôležitejšiu úlohu v um, otázkach makrostability a makrodohľadu. Článok 105, 106 zmluvy sa spomínal ako pragmatická cesta na urychlenie našich diskusí v Európe, aby sme tento článok využili na rýchle vytvorenie nových štruktúr. V dvoch bodoch Zatiaľ nie som presvedčená, že by sme teraz mali všetko dať do rúk Európskej centrálnej banky. Prvý bod je to argument, ktorý ste aj vy obhajovali v minulosti, že prepojenie menových kompetencií banky. Taktiež je tam zodpovednosť za poskytovanie likvidných eh, hotovostných prostriedkov, je to vlastne tak povediac poskytovateľ pôžičky poslednej inštancie, takže toto je tá hlavná úloha Európskej centrálnej banky. A ešte druhý argument vývoj na finančných trhoch, eh, dohľad nad rôznymi eh, druhmi investícií, táto finančná kríza presne poukázala na to, aké komplexné produkty sú na finančných trhoch a aké riziko predstavujú. Nemôžeme zabúdať na Cezar, na úlohu eh, tohto výboru úrovne 3 pokiaľ ide o správanie aktérov finančných, na, na finančných trhoch. Takže si myslím, že toto sú tiež inštitúcie, ktoré by mali mať podiel na dohľade o, cezhraničnom. Ďakujem, budete hneď odpovedať, ale môžeme urobiť druhé kolo otázok. Nech sa páči. Prima rispondo al senatore Baldassare No, radosťou odpoviem pánovi Baltasarimu. Existuje určitý zvyk, že predstavitelia európskych centrálnych bank robia prvé vystúpenie v angličtine a potom odpovedajú v jazykoch, ktoré poznajú a ja teda môžem aj v taliančine. Položili ste skutočne vážnu, dôležitú otázku. A ja budem odpovedať pozitívne. Áno, Európske centrálne banky sú si vedomé dopadu ich politiky na ekonomiku a hospodárstvo členských štátov a myslím si, že za počas tých desiatých rokov to aj ECB jasne preukázala. Pán Peslanec hovoril o downshooting. Nezabúdajme, že ten pokles bol o, o, 7, o 5 a tie ciele e, cenovej stabiliny sa, doho, sa stanovujú na strednodobý horizont. E, veľký strach z inflácie, ktorý kráľoval v krajinách 5 približne v Belgicku, viac aké 4 v Taliansku. To bolo najvyššia úroveň od 80. rokov, ale teraz je iná obava. O, inflácia klesá, ale my musíme robiť eh, dlhodobé politiky a myslím, eh, že musíme byť aj koherentní a budeme takto aj postupovať. Ale to nie je dnešná téma. A čo som vlastne dnes povedal? Že je potrebné aby Európska centrálna banka dostala kompetencie na makroobozretný dohľad. Pokiaľ ide o ten mikrodohľad, ak sa národné orgány rozhodnú urobiť toto posilnenie na európskej úrovni, ak bude tento znak, tento signál, ECB sa prihlási ako kandidát a ja si myslím, že je to aj v tradícii veľkej časti európskych štátov, predovšetkým kontinentálnych, e, Talianská e, národná banka, Francúzska a tak ďalej, Holandská banka. Menová politika a problematika obozretného dohľadu sa to nikdy predtým nepredkladalo, respektíve áno, ale vždy sa to riešilo. Ale teraz e, všetci hľadajú zodpovednosť kto je zodpovedný za to, ako to funguje. Ja si teda myslím, že tento model v týchto krajinách, v niektorých krajinách sa správali konzervatívnejšie vo finančných inštitúciách. Excesy neboli také nebezpečné, napríklad ako v Českej republike, kde sa dohľad robí v prostredníctvom Českej centrálnej banky, ústrednej banky. Takže tam to nie sú špecifické problémy. A to možno umožnilo aj Českej republike, aby nezažila až také veľké napätie. Takže všetky tieto problémy, o ktorých sme hovorili, sa môžu vyriešiť. A teraz pokračujem v angličtine. Reakcia na polského zástupcu. Máte pravdu, že článok 105 6 sa dá použiť pre eurozónu a myslím si, že na tej makroúrovni by sa mal použiť pre eurozónu, pretože potrebujeme silnejší dohľad na makroúrovni v eurozóne a myslím, že to môže robiť iba Európska centrálna banka. Ja si myslím, že o tom je široký konsenzus. Ale ak členské štáty budú chcieť, môžu využiť 105.6 eh, na to, aby dali európskemu systému centrálnych bank kompetenciu za makrodohľad aj v oblastiach mimo eurozóny. Európsky systém centrálnych bank pozostáva z Európskej centrálnej banky a z 27 centrálnych bank členských štátov a má úlohy na e, európskej úrovni a mm, rada sa pravidelne stretáva, takže musíme si uvedomiť, že Európska centrálna banka je jednou z inštitúcií EÚ a teda má určité právomoci pre Európsku úniu. Nede iba o členské štáty, ale ide o celkovú Európsku úniu. A ešte na záver, Otázka pani Vandenburg. Mám pocit, že už som reagoval na tie výhrady, ktoré ste vyjadrili. Ja myslím, že sú tu určité skúsenosti z Francúzska, z Talianska, z Holandska, kde tá funkcia poskytovateľa pôžičky poslednej inštancie a e, funkcia dohľadu sú koncentrované v jednej inštitúcii, pretože tým poskytovateľom pôžičky poslednej inštancie je Európska centrálna banka. Takže to myslím, že už som vysvetlil. A druhá vec, ja nie som za to, aby Európska centrálna banka a systém ECB e, mali dohľad nad trhom, nad finančnými trhmi. Tá architektúra, o ktorej som ja hovoril, e, pozostáva z dvoch takých vrcholov. Poprvé e, dohľad nad finančným trhom, to je ten cesár. A potom ten druhý vrchol alebo ten druhý komponent e, tejto architektúry tým by bol Európsky systém centrálnych bank a ECB, pokiaľ ide o pomínaný, pospomínanú makroúroveň dohľadu a ak to bude potrebné, tak aj tá mikroúroveň by tam mohla byť. Alternatívou by bol rámec tromi inštitúciami, dohľad nad trhmi, potom centrálna banka a makrodohľad, to je alternatíva, ale taký trojuholník je podľa mňa komplikovanejší, než len keby tam boli dve inštitúcie. Pokračujeme v otázkach a slovo dávam greckej delegácii. Pán Badre, boli ste zapísaní na zozname v tej predchádzajúcej diskusii. Chcete vystúpiť aj teraz? Nie. Takže potom bude mať slovo rakúska delegácia a pán Klinc. Takže grecká delegácia. Θέλω καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή γιατί ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος και πολύ κατατοπιστικός. Ήθελα να πω το εξής, ότι μέσα... Ďakujem. Chcem sa poďakovať pánovi Minis za celú jeho prezentáciu. Myslím si, že sú tu tri otázky, ktorými je potrebné sa zaoberať. Zamestnanosť, vývoj alebo rozvoj a sociálna kohezia. Toto sú otázky vyplývajúce z finančnej krízy. Máte pocit, že pokiaľ ide o rozširovanie máte pocit, že preventívna úloha ECB by mala spočívať aj v tom, že by rozšírila kritéria tak, aby sa vždy zohľadňovali tieto tri spomínané kritéria? Druhá vec, podľa mňa je jasné, že pokiaľ ide o dôveru našich občanov v banky, že takáto dôvera tu už neexistuje, ale dôverujú si banky medzi sebou nedostatok hotovostných prostriedkov, nedostatok likvidity vyvolal obrovský problém. A ako sa tomu môže postaviť Európska centrálna banka? Čo môže, čo by mala urobiť? A čo môže urobiť Európska centrálna banka na to, aby tá pomoc, ktorú dostali banky, aby sa táto pomoc pretavila do reálneho hospodárstva, do činnosti malých a stredných podnikov? Lebo ja mám pocit, že tie, e, bank, že tie peniaze, ktoré sa pumpujú do bank, sa nedostáva do, nedostávajú do reálnej ekonomiky. Merci beaucoup, la part... Ďakujem pekne. A teraz má slovo rakúska delegácia. Äh, ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pánovi Bini Smagimu. Ja si myslím, že sme schopní mať medzinárodnú úroveň dohľadu. Ja si myslím, že možno, že bolo možné vytvoriť aj nad Európskou centrálnou bankou určitý nový orgán, ale čo je podstatne dôležitejšie, je to, že tie špekulácie, ktoré sa týkali posledných rokov, e, finančného sektoru, kde boli tie pákové efekty a deriváty. Týmto sa musím viac zaoberať, to preverovať. A vieme, že z toho vyplynuli významné straty v bankách a iných finančných inštitúciách. Tu je dôležité aj zadefinovať na novo ratingové agentúry aj na európskej úrovni a ja pevne dúfam a mám veľké očakávanie od G20, lebo samozrejme pri makro dohľade musíme mať nové štruktúry a musíme tam mať nové pravidlá pre transakcie a špekulácie na finančných trhoch. Merci, Wolf Klintz. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Klinc. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne pánovi Binismagom. To, čo ste povedali, to mne skutočne znelo ako krásna hudba. Zdieľam aj vašu kritiku, čo sa týka pomerov v Nemecku. Naša politická skupina požadovala, aby organizácia Bafin si koordinovala činnosť so Spolkovou bankou, respektíve zlúčila. Vy ste spomínali, že aby sme dosiahli pokrok, na to sú dôležité politické rozhodnutia. A chcem sa vás spýtať, vidíte už teraz politickú vôľu vykonať niečo v tejto oblasti? Ja o tom pochybujem. Polský kolega spomínal to, že napríklad Briti nie sú súčasťou eurozóny, z hľadiska zmluv to nie je žiadny problém, ale či je tu politická ochota využiť možnosti, ktoré ponúka zmluva, o tom pochybujem. A keď si pomyslím najbližšie voľby v Spojenom kráľovstve, tak je možné, že budeme mať veľmi euroskeptickú vládu, ktorá to celé bude komplikovať. V rámci tejto krízy sme videli, že čo sa týka záchranného balíka pre banky, ako čo sa týka balíkov na podporu konjunktúru, konjunktúry, každý štát koná individuálne a odkiaľ pochádza vaša dôvera, a keď sa nevieme zhodnúť pri akútnych rozhodnutiach, ako dosiahneme zhodu pri tejto rozhodujúcej otázke? Aj to, čo povedal kolega z Talianska, z Talianského senátu, naznačuje, že existujú ešte veľké rozdiely pri tom, čo by mala vykonávať Európska centrálna banka. Ja som si vypočul, že pakt rast, rastu a stability nie je zmysluplný a že vedie iba k nesprávnym rozhodnutiam. Ja si myslím, že to, čo ste popísali, ten veľký krok preto asi tak skoro nenastane. Preto má otázka, ako mohol vyzerať taký stupňovitý plán, aby sme aspoň videli, ako sa približujeme našemu cieľu? Merci. Ďakujem. Môžeme začať s druhým kolom otázok? Dobre teraz dávam slovo pánovi Liginimu z talianského senátu, potom portugalskej delegácie a potom pani Ferreira. Teraz pán Lig- Legnini. Som členom parlamentného výboru pre rozpočet z talianského senátu. Pán Magi, urobili ste veľmi presnú analýzu aj s veľmi e, pertinentnými odvolevkami. A ja by som ale trochu všeobecnejšie a položil niekoľko otázok. Počas týchto dvoch dní sme si vypočuli veľa zaujímavých informácií a silných princípov, ako bojovať proti kríze. Počuli sme, aká bola situácia Európskeho plánu obnovy, že je potrebné bojovať proti národným protekcionistickým snahám, že potrebujeme nový európsky rámec, zabezpečiť väčšiu transparentnosť a zabezpečiť dôveryhodnosť finančného systému. Komisár Almunia včera povedal, že stav aplikácie toho plánu obnovy sa dostal do mm, realizácie percenta HDP. To, že niektoré štáty 1,5, niektoré viacej. Taliansko vďaka známym problémom, rozpočtovým problémom, tak je to menej ako 5 Český minister financí, aj vy sami ste povedali dnes, že legislatívny proces, aby sme získali nové pravidlá na posilnenie finančných trhov, ten je len na začiatku hoci ciele sú už dobre zadefinované. A ja osobne mám pocit, že Európa má síce vynikajúce myšlienky, ale málo nástojí na ich realizácii. Ako keby neodpovedala na tie rizika, ktoré existujú na finančných trhoch. Nemáme odpoveď na to, aká bude Európa po kríze ECB neznížil, keby neznížila úrokové sadzby, tak si myslím, že tá kríza by bola ešte väčšia. Povedali ste, a ja s vami môžem zdieľať tento názor, že si nemôžeme dovoliť e, nevyužiť túto krízu a prijať skutočne veľmi rýchle opatrenia. Ja sa vás pýtam, je želateľné, že by Európa mohla zadefinovať a zrealizovať e, vo viacerých aspektoch v budúcich týždňoch oveľa rýchlejší a účinnejší plán, aby sa podporila spotreba domácností a ktorý by bol aj mm, istým spôsobom prísnejší v jednotlivých členských štátoch, aby konali niečo podobné ako Obamov plán. A druhá otázka, čo je s tou aktivitou bonifikácie európskych inštitúcií? Či finančná kríza už sa prejavila so svojimi všetkými negatívnymi dobatmi, alebo môžeme čakať aj nejaké iné. A na záver, vzhľadom na problémy, ktorým sme sa včera venovali, ktoré sú veľa vážnejšie, udelovanie úverom podnikov, podpora investícií a tak ďalej. A ako ste sám povedali, e, táto kríza je nadnárodná. Či môžeme pracovať v rámci nového regulačného rámca, aby sme viacej ochraňovali podniky v tých vzťahoch s bankami a v tej úvorovej politike. Aká je úloha ECB? Ďakujem. Teraz má slovo portugalská delegácia. Uh, all, like to... Ďakujem. Dovolte mi najskôr zagratulovať pánovi Smagimu za vynikajúcu prezentáciu. Páčili sa mi Veľmi sa mi to teda vlastne páčilo i vaše slova o tom, ako to vyzerá e, na finančnom, vo finančnom a bankovom systéme. Integrácia, inovácie a súťaž alebo hospodárska súťaž, to sú tie hlavné charakteristiky e, súčasných aktivít v oblasti bankového finančného sektoru. Súhlasím s vami, že hospodárska súťaž a e, dôvernosť informácií sú prekážkami v lepšej koordinácii a spolupráci v týchto otázkach. Ale je tu taká inovatívna myšlienka vytvorenia makro dohľadu na vyriešenie tohto problému. Takýto dohľad na makroúrovni však závisí od mikroúrovne dohľadu na to, aby teda tá makroúroveň mohla byť úspešná. Na to je potrebná miestna kontrola, miestny dohľad. A v tejto súvislosti mám tri praktické otázky. Poprvé, dohľad na miestnej úrovni. Je to problém bankového systému. Súhlasíte s tým, že by v hlavných bankách mal byť tým auditu miestneho dohľadu, orgánu miestneho dohľadu. Ja si myslím, že v Španielsku Myslím, že v Španielsku sú veľmi e, dobré príklady e, takéhoto auditu. Takže my by sme možno mali s touto cestou, aby sme mali e, naozaj účinné orgány dohľadu na tej mikroúrovni, na miestnej úrovni. A potom po druhé, myslíte si, že naozaj je potrebné naozaj e, striktne rozlišovať medzi poradenstvom a auditom. V USA aj v iných krajinách boli veľké problémy. V USA napríklad Enron e, často bolo prepojenie, bol prepojený audit a poradenstvo a tento problém neustále pretrváva aj v Európe, takže Mňa by zaujímalo, či by nebolo dobré v tom novom regulačnom rámci e, rozdeliť v bankovom systéme externé poradenstvo a externý audit. A potom ešte ďalšia vec, e, daňové otázky. Veľmi ťažké je riešiť problém daňových rajov. Ja viem, že je tu snaha o medzinárodnú koordináciu, ale taká sa veľmi ťažko dosahuje, keďže sú tu mnohé takéto nekontrolovateľné daňové raje. Takže moja otázka znie, súhlasíte s takým riešením, že by sa registrovali cezhraničné finančné transakcie, že by tam bol nejaký centrálny register takýchto transakcií, takýchto pohybov. Teda bola by tu nejaká kontrola, ktorá by možno nebola úplne účinná, ale bola by to aspoň nejaká kontrola, pokiaľ ide o takéto cezhraničné operácie. Ďakujem. Elisa Ferrero. Ďakujem, Eliza Ferreira. Obrigada, senhora presidente. Ehm, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem. Ďakujem za túto prezentáciu, ktorú považujem za revolučnú, tak ako povedala moja kolegyňa. Skutočne si myslím, že je tam veľa bodov, ktoré nás podnetili k tejto diskusii a na zamyslenie a tieto návrhy idú tým smerom, ktorý som eh, bola, ktorého som bola autorkou, teda správy, ktoré som bola autorkou a ktorá sa včera schválila. Je to u, teda tá možnosť posilnenia úlohy ECB v otázkach dohľadu a otázky, ktoré preložili pani Vandenburg alebo pán Klint. To sú niektoré tie detaily, eh, v ktorých sa schováva práve ten diabol, tie problémy. A ja by som položila dve konkrétne otázky ktoré súvisia so základným princípom. A síce väčšia kompetencia potrebuje aj, alebo väčšia moc potrebuje aj väčšiu dôveru. Musí tam byť aj väčšia solidarita v úlohe ECB. Teraz vidíme, že sme v situácii, že v jednotlivých členských e, štátoch sú rôzne úrovne rokovania ich medzinárodného dlhu. Situácia v Spedu je úplne iná. Napríklad tá eurozóna máme krajiny, ktoré sú vo veľmi rozličnej situácii a neviem, či by mohlo ECB urobiť aj taký revolučný návrh, pokiaľ ide o tie euroobligácie, proste návrh, ktorý by konsolidoval tento pocit dôvery. Po druhé, hovoríme o, o oživení európskej ekonomiky. A pravdou ostáva, že keď je inflácia a infláciu sme importovali vďaka tým medzinárodným špekulatívnym nástrojom, naše nástroje nám neumožnili proti tejto inflácii bojovať a výmenný kurz mal asymetrický vplyv na celú ekonomiku, mal dopad na podniky, na export a na zamestnanosť. A pokiaľ ide o ten výmenný kurz a tak, ako je postavený, nám neumožňuje oživiť európsku ekonomiku, pretože tá dôvera stále nie je nastolená. Takže tak, ako hovoril aj FED, ja by som sa rada spýtala, toto posilnenie moci alebo kompetencií ide ruka v ruke aj s tým jediným cieľom, tým cieľom kontroly inflácie, e, lebo to je jedna z ústredných úloh ECB. V rámci toho by sme sa mali spýtať, či je možné pokračovať len s tým jediným cieľom, ktorým je kontrola inflácie v rámci otvorenej krízy európskeho priestoru. Ďakujem za pozornosť. Um, Ďakujem vám pekne za všetky položené otázky. Začnem tým, že to trošku uvediem. Ja vidím tú frustráciu, že sa nerobí dosť proti súčasnej kríze na európskej úrovni koordinovaným spôsobom. Keď sa obzrieme dozadu jedna z inštitúcií naozaj rýchlo reagovala. Možno sa vám nepáčili, aké kroky prijala, ale bola aktívna a išlo práve Európsku centrálnu banku. Toto je podľa mňa jediná inštitúcia, ktorá môže zareagovať do 10 minút, do hodiny my zvoláme telekonferenciu a máme rozhodnutie. Druhá stránka veci je tá, že my rozhodujeme len o jednej veci. Ide o úrokovú mieru. Ide o tú mieru, pri akej sa financujú jednotlivé operácie. Takže toto je jediný nástroj, ktorý máme k dispozícii. Sú tu aj iné nástroje na zvýšenie likvidity bankového systému. Táto kríza je veľmi komplikovaná, týka sa viacerých ukazovateľov, takže nemôžete očakávať, že Európska centrálna banka vyrieši problém všetkých. Napríklad grécky delegát hovoril o zamestnanosti, o sociálnej súdržnosti, o rozvoji. To sú dôležité prvky, ale vyrieši to úroková miera? Ja myslím, že je to veľmi komplikované. Z ekonomickej teórie je nám známe, že každý z nástrojov je zameraný na jeden cieľ. Samozrejme, že vplýva na tie ostatné, to si plne uvedomujeme. Ale by ste požadovali koherentnejšiu reakciu na úrovni EÚ. To je otázka, ktorá sa do veľkej miery týka práve tých politík, ktoré sú v rukách členských štátov. Fiskálna politika, zadlženie, toto sú všetko veci, ktoré spadajú do právomoci členských štátov a ja si myslím, že sa to neplánuje zmeniť. O čom hovoríme teraz, to je dohľad, obozretný dohľad. Ja myslím, že je tu určitý konsenzus presunúť na Európsku centrálnu banku dohľad na makroúrovni za eurozónu. Ja som nepočul v tejto sále nikoho, kto by bol iného názoru. Otázka znie, čo sa stane s krajinami, ktoré sú mimo eurozóny a čo sa stane s dohľadom na mikroúrovni, teda dohľad nad jednotlivými bankami. Toto je veľmi komplikovaná otázka. Ak padne politické rozhodnutie mať silnejší európsky rozmer v oblasti makro dohľadu, tak Európska centrálna banka je tým správnym miestom. Nie je to podľa mňa nejaká revolučná myšlienka Ja som presvedčený, že tá politická vôľa by tu mala byť. Keď e, skupina e, príde so svojimi návrhmi, tak e, by rada aj komisia mali prísť s návrhmi. Ja dúfam, že komisia navrhne zmenu článku 105.6, tak aby Európska centrálna banka mala právomoci v oblasti makrodohľadu je tu konsenzus a ja teda dúfam, že členské štáty s tým budú súhlasiť, že rada s tým bude súhlasiť. Samozrejme, že je potrebná jednomyselnosť, ale myslím si, že všetky krajiny, najmä tie, ktoré sú v eurozóne, sú za to, aby Európska centrálna banka mala zodpovednosť za makrodohľad v eurozóne. To je podľa mňa logický záver ak ste v eurozóne, je to jediná možnosť. Keď nie ste v eurozóne, tak nemáte tiež dôvod byť proti. Problematickejšia je otázka mikrodohľadu. Je tu viacero názorov. Sú tu určité krajiny. České predsedníctvo, myslím, povedalo, že je väčšia obozretnosť potrebná. Ja si myslím, že v konečnom dôsledku Napríklad Maastrichtská zmluva bola prijatá po mnohých krízach systému výmenného kurzu v Európe a ja teda dúfam, že aj táto kríza povedie k určitým pokrokom. Áno, hovoríte viac Európy, viac Európy, ale keď sa očakávajú konkrétne kroky, tak je potrebné, aby boli konzistentné. Takže ja pevne verím, že Európa pôjde vpred. Teraz sa vráťme k tomu, čo môžu robiť Ruská centrálna banka na zvýšenie dôvery v bankový systém. Tá otázka tu padla podľa mňa z viacerých zástupcov. Poskytovanie likvidity a úroková miera, to sú naše aktivity. Ja si myslím, že tá nedôvera je tu preto, lebo je tu riziko nesolventnosti. A tomu sa musia venovať dohľad a otázka znie, no, no, otázka znie, či banky majú dostatok kapitálu na to, aby zvládli prípadné šoky. Ak trh nemá pocit, že tomu tak je, tak klesajú ceny akcií. Banky potom majú strach poskytovať úvery súkromnému sektoru. S poklesom cien akcií klesá aj kapitál bank a zase dochádza k zníženiu úverov verejnému sektoru. Takže aké by bolo riešenie? Riešenie by bolo zvýšiť kapitál v bankách. Toto však nie je úlohou Európskej centrálnej banky, toto spada do kompetencie národných vlád, národných regulátorov. A toto je téma na európsku diskusiu, teda aby eh, tie banky mali dostatok prostriedkov na poskytovanie úverov. Ďalšia otázka. Či Európa môže zosilniť svoje iniciatívy na rozbehnutie ekonomiky. Keď to porovnáte s USA, tak naša reakcia je menšia. Ale aj tá situácia je iná. Situácia na finančných trhoch je iná. To je prvá vec. Druhá vec, v Európe máme, Európe máme automatické stabilizátory, ktoré tiež fungujú a tie sa nezohľadňujú v tých kalkuláciách, ktoré spomínal napríklad senátor Leniny. To 1% je nad rámec tých automatických stabilizátorov, e, ktoré sú vo finančných systémoch v Európe. Takže ak tam naozaj zohľadníme aj tieto automatické stabilizátory, tak ten mechanizmus je silnejší. Samozrejme, že dôležitá je úloha národných vlád, ale tým limitujúcim faktorom teraz nie je rast, pak rastu a stability. My sme sa všetci zhodli na tom, že sú tu aj uh, iné veci. Problémom, kľúčným problémom sú finančné trhy. Tá nedôvera vo finančné trhy zo strany občanov, nedôvera v bankový systém sa potom transformuje na nedôveru v štát. A toto je v niektorých prípadoch veľmi nebezpečné. To znamená, že keď napríklad nejaký štát chce začať financovať nejaký program, tak skrátka nemá možnosť vydať dlhopisy. A toto je podľa mňa ten limitujúci faktor pre vlády, pre verejné výdavky. A ja si myslím, že v Európe musíme byť veľmi obozretní. Ehm, máme e, tú e, starúcu populáciu, máme tú veľkú zadlženosť v pomere k HDP, takže musíme byť veľmi obozretní v niektorých krajinách. V Európe sme e, trošku obmedzenejší, ale nie tým jediným obmedzením ten pakt rastu a stability. Je to demografická štruktúra, je to naša ekonomická štruktúra, ktorá je limitujúcim faktorom. A ešte k portugalskému kolegovi, vaše otázky boli podľa mňa veľmi technickej povahy Áno, pokiaľ ide o audit, to je veľmi podstatná vec. V súčasnosti eh, dohľad eh, skrátka vychádza z prítomnosti eh, dozorných tímov v každej väčšej banke. Pokiaľ ide o tie registre, niektoré krajiny to majú, je ťažké urobiť to na európskej úrovni, ale znova mám pocit, že viac dohľadu na európskej úrovni by pomohlo riešiť aj tento problém. A ešte na záver otázka pani Ferreira, teda nebola len jedna Európska centrálna banka má ten jediný nástroj, ktorý som už spomínal, tú úrokovú mieru. Nemôžete od nej žiadať, aby robila všetko. Je ťažké zabezpečiť zo stredového hľadiska nízku infláciu pre našich občanov. Stále je tu pocit, že eurozóna je na tom horšie ako iné oblasti. Často je tu pocit, že sme na tom horšie ako USA, že máme nižší rast a tak ďalej, ale keď sa pozriete eh, na to obdobie, odkedy bolo zavedené euro, keď sa pozriete na hospodársky rast, jediný rozdiel medzi USA a eurozónou spočíva v tom, a hovorím o priemere e, eurozóny, jediným rozdielom je nárast populácie. Keď sa pozriete na HDP na osobu v USA a v EÚ, ten rast je rovnaký. Takže neplatí, že by eurozóna, samozrejme, že v eurozóne niektorí sú na tom lepšie, niektorí sú na tom horšie, ale v priemere a Európska centrálna banka je zodpovedná za cenovú stabilitu v priemere a v priemere v eurozóne sme dosiahli rovnaký rast ako v USA ale naozaj platí, že niektoré štáty rastú rýchlejšie a iné pomalšie. Aj v rámci krajín sú takéto rozdiely. Pokiaľ ide o zamestnanosť, eurozóna vytvorila viac pracovných príležitostí než USA. Za ostatných 10 rokov áno, sme v kríze, ale oni sú v kríze. Takže keď sa pozriete na výkon eura, na výkon Európskej centrálnej banky, tak to myslím vôbec nevyzerá až tak zle. Uh, Zabezpečili sme cenovú stabilitu, tá je oveľa lepšia, než tomu bolo v minulosti. Ale my sme obmedzení tým, že máme v rukách iba jeden jediný nástroj. Možno potrebujeme aj ďalšie nástroje, ktoré nemusia byť v rukách ECB, aby sa tieto venovali iným problémom, aby sa venovali rastu, zamestnanosti a tak ďalej. Ale tieto nástroje sú momentálne na národnej úrovni. A už sa dostávam k záveru. Grecký kolega hovoril o rozvoji, hovoril o sociálnej kohezii a podľa mňa je dôležité, aby na národnej úrovni jednotlivé politiky boli zamerané na zamestnanosť, na, koheznu, na koheziu a tak ďalej e, aby tam boli štrukturálne reformy a tak ďalej, ale to bohužiaľ zaostávalo za ostatné roky, niektoré reformy sa spomalili a musíme ich znova zrýchliť, aby sme e, zabezpečili, že nerovnováhy v európskej, úrovni, v európskej únii v jednotlivých štátoch sa vyrovnajú. Again, it's not a, a topic on which... Daňovým rajom sa neviadrite? Ak chcete vedieť naše stanovisko, ja som v minulom živote, v mojej predchádzajúcej funkcii bojoval proti daňovým rajom. Ale je to ťažké, pretože je to globálna úloha a aspoň tie najväčšie štáty sa musia zhodnúť na jednotnom postupe. Bohužiaľ, musím povedať, že ani v Európe e, nie sú názory na boj proti daňovým rajom e, rovnaké. Ale podľa mňa je to jasná priorita. Eh, Ďakujem. Máme tu ešte jednu žiadosť o slovo z Európskeho parlamentu. Ja by som rada ešte položila otázku. Máme ešte z národných parlamentov niekoho, kto by sa chcel opýtať? Tak pán Dos Santos a potom položím otázku ja. Pán Dos Santos, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja sa pridám ku všetkým tým chválam, ktoré sa tu povedali. Váš prejav bol veľmi osviežujúci a ja by som možno dodal jeden bod, možno bude najpesimistickejší zo všetkých, ale súvisí s jedným protirečením. Úplne rešpektujem gréckého kolegu, ktorý prednedávnom bol aj vo výbore Ekon EP. Jedno protirečenie, ktoré, na ktoré poukázal grécky kolega, E, grecký kolega chce vylepšiť reguláciu. My sme o tom hovorili a hovoril, že je to taká otázka sliepky, ktorá nesie zlaté vajcia. Je to otázka kreativity. Obraňoval reguláciu a že keby táto sa zlepšila, tak to môže viesť k smrti tvorivosti a kreativity No ale všetci si určite uvedomili, že zažívame brutálnu krízu a ECB musel za minulý rok zvyšovať úrokové sadzby. On povedal, že ECB a povedalo sa tu, že ECB najrýchlejšie zareagovala na krízu. Pán komisár Mekrivy dokonca niekoľko mesiacov tvrdil, že tu nie je žiadna kríza, že tu je to len malá finančná nerovnováha, že po niekoľkých týždňoch sa to vyrieši, ale potom sme videli, ale... Takže nebola jediná ECB, ktorá by, ak teda zareagovala pomaly, reagovala pomaly. Máme určité ciele a úlohy, ktoré musíme vyriešiť a ja súhlasím s vašimi návrhmi. Napriek tomu, čo som teraz povedal, ECB musí mať významnejšiu úlohu v dohľade a dozore. A preto si myslím, že vaše návrhy sú veľmi pozitívne a progresívne. Chválim ich a budem vás plne podporovať. A teraz dve konkrétne otázky. Európske podniky a Európska tlač, ale aj národná tlač, vydali článok Josor a hovorili o operáciách operáciách ja osobne som ekonóm a teda venujem sa týmto otázkam. A keď sa niečo robí zle, tak to treba vykoreniť a nemôžeme hovoriť, že niečo je nevyhnutné zlo. A preto robím tie dve konkrétne otázky. Možno na tieto otázky nebudete schopní zodpovedať, ale aj tak ich urobím. ECB. má nejakú bilanciu o reálnom systéme situácii, európskej finančnej situácii a čo tie toxické aktíva, kto ich bude riešiť, o ktorých sa hovorí. Existuje európsky bankový systém. A čo to ale predstavuje v percentách HDP? Všetci vieme, že tí, ktorí zaplatia za túto faktúru, to sme my, európsky občania, a my ich musíme na to pripraviť. Druhá otázka Aká je, aký je názor ECB? Ktorom bodom, ktoré sú teda nastolené? Obmedzenie bonifikácií niektorých sektorov napriek tomu, že sú reálne v zlej situácii, potom managing rizikových kapitálov, a managing fondov v tej perspektíve, že by sa zakázali operácie short sell, tak ako k tomu došlo v Veľkej Británii. Ďakujem pekne k tomuto bodu, ale ešte aj k ďalším veciam. Pán Binismagi, možno by ste boli aj niektorí kritickí, ale ja som s tými, ktorí sú za nezávislosť ECB, za posilnenie ich úlohy dozoru. A ja si myslím, že ECB už urobila prvé kroky, ale vy ste povedali pani Ferejre, že ECB nemôže robiť všetko, ale žiadate, aby urobila veľa. Ale v kríze som ja mala také dva čudné pocity. Ten prvý, z hľadiska ECB, Mám pocit, že príliš skoro sa ukázalo, že inekcia likvidity nevyrieši krízu, pretože toto nevyriešilo otázku existencie toxických produktov, ktoré znižovali tú dôveru medzi bankami a teda nie je možný návrat do toho medzibankového normálneho trhu. Takže bolo potrebné niečo robiť, e, zmeniť krízu likvidity na solventnosť, a ECB, keď v júli sa len venovala rizikám toho druhého kola a inflácii a nemala skôr silnejšie hovoriť a vyzývať vlády, aby sa venovali týmto otázkam. A keď došla recesia, pokles úrokových sazieb nestačil a bolo potrebné koordináciu národných vlád na plán obnovy. A ak by som s vami súhlasila, tak vy hovoríte, že ECB má všetky nástroje na mikro aj makrodozor, ale ja nehovorím, že by som toto riešenie nevylučovala. Je to jedna možnosť, ale zároveň odmietate globálnu správu veci verejný a demokratickú kontrolu alebo demokratickú zodpovednosť. Nemôžeme nejak odmietnúť to fungovanie demokratickej kontroly, tak ako to funguje v Taliansku a tak ďalej. Nemáme z očí v oči e, takého partnera. Je to jedna vláda, ktorá by mala takéto okolnosti. E, máme inú situáciu v Európe, to takto nefunguje a v USA. Ja sa samozrejme viem, že ECB nemôže vyriešiť politické problémy, ale tomto kritickom momente a tá myšlienka, že Maastrichtská zmluva nie všetko môže vyriešiť v poriadku, ale je potrebné, aby sme pouvažovali aj my. Ak chcete, aby sme to dobre urobili, tak vy potrebujete skutočne dobrého partnera, aby to fungovalo. Budem sa snažiť odpovedať na obe otázky naraz. Ako viete, my nie sme politickým partnerom, ale rád by som vysvetlil, prečo to dnes nefunguje. Pán Dosanto sa ma pýta, máte myšlienku alebo predstavu o tom, a aká je kvantita tých toxických produktov v systéme? ale to sa môžete spýtať akejkoľvek, akéhokoľvek národného orgánu v Európe. Nikto to nevie, ani ECB to nevie. Ak mi dáte tie kompetencie e, tými článkami 105 a 106, tak jedného dňa sa mi možno podarí správne odpovedať na vašu otázku, ale dnes máme informácie z trhu, od istých inštitúcií, ale nie sme schopní mať presné detailné informácie. A to je dôvod. No, myslí si, keď hovoríme o nejakej protiváhe, politickej protiváhe tej správe veci verejný, či to má dnes zmysel mať vzťah medzi politickým orgánom a orgánom bankového dozoru len na národnej úrovni. V mnohých krajinách ešte do, pred niekoľkými mesiacmi sa myslelo, že bankový systém je veľmi dobrý a že sa netreba ničoho obávať. Ale v takejto globálnej kríze potrebujeme globálnu víziu. A nehovorím, že všetko treba transferovať na európsku úroveň, ale je potrebné, aby tá európska úroveň mala tú globálnu alebo európsku víziu, aby umožnila národným decentralizovaným orgánom mať všetky dostupné informácie o rizikách ich národného systému a aby mohli reagovať globálne a tento nedostatok interakcie medzi mikro a makro dozorom spôsobili, že ten národný dozor je nedostačujúci. Ja samozrejme nemám vôbec problém viesť dialog medzi dozorom a politickým orgánom, ale bez tej národnej úrovne tento dialog na národnej úrovni nemá veľký význam. Druhý bod. Budem odpovedať rovnako. ECB počas mesiacov povedala, že injektovanie likvidity nestačí, treba viacej transparentnosti, viacej kapitálu. A my sme to, myslím, povedali. Možno sme to dostatočne nekričali, pretože to nie je tradíciou centrálnych bank, ale neustále sme to opakovali a hovoríme dnes, máme len jeden nástroj plus likvidita a to všetko nevyrieši. Potrebujeme organizovanú, koherentnú akciu členských štátov a orgánov dozoru, aby sa tento problém vyriešil. A znovu, ako som už povedal, keby sme mali viacej kompetencií, v zmysle článku 10506, myslím, že sme mohli byť oveľa účinnejší, pretože tieto články 10506, tie makrokompetencie, by umožnili kompetencie aj na likvidite, eh, kompetencie v oblasti likvidity a tak ďalej a to by umožnilo okamžitý dopad ale ECB, a teda ECB je štrukturovaná tak, že je schopná reagovať rýchlo, ale potrebovali by sme viacej kompetencií, aby sme to mohli zrealizovať. Na ďalšie otázky pána Dos Santosa. Samozrejme, pripraví sa správa o finančnej stabilite a máme aj správu a tam ukazujeme aj, aké sú možné rizika, a prečítajte si správu z júna 2007 o finančnej stabilite. To bolo pred krizou a keď to prečítate, tak tam to budete všetko jasne vidieť. My sme sa snažili už predtým niečo urobiť, ale nikto nás nevypočul. Nechcem tu hovoriť o tých bonusoch a tých daňových rajoch a tak ďalej. To všetko sú a tie short selling záležitosti, to sú všetko veľmi technické veci, ale na záver k takej politickej záležitosti, ak si pozrieme na to, čo sa stalo napríklad v Japonsku a banková kríza. Hlavný problém je oneskorenie, ku ktorému došlo v rekapitalizácii bank. A toto oneskorenie, ktoré vyplýva jednak z problémov riadenia a vlády, aby vysvetlili občanom, že jediný spôsob, ako vyriešiť túto situáciu, je e, umiestniť peniaz daňových poplatníkov do bank. Je to niečo, čo na prvý pohľad sa veľmi ťažko vysvetľuje, ale vzhľadom na vážnosť situácie to je jediný prvok, ktorý okamžite pomôže. A oni stratili 3 roky a to ich priviedlo k deflácii. A to je aj dôvod, prečo si myslím, že by sme sa mali snažiť zabrániť e, príliš politizovať niektoré aspekty v tejto situácii. Je potrebné, aby intervencia do finančných systémov bola účinná a masívna. A keď sa z tej krízy dostaneme, uvidíme, potom prídeme e, s riešením tých ďalších konkrétnych problémov o riadení bank, Eh, rizikách, ktoré na seba banky prebrali a tak ďalej. Ale treba zabrániť tomu, aby sa vytvorila situácia, kde rekapitulizácia bank eh, nie je politicky možná a vytvára sa akési napätie medzi verejnou mienkou a verejnými právomocami práve kvôli týmto opatreniam, ktoré chcú injektovať financie alebo peniaze tým, ktorých e, strátili. Ja si myslím, že je to veľmi dôležitý prvok, na ktorý netreba zabúdať a poukázať na to, aké je ťažké teda manažovať túto súčasnú situáciu. Ďakujem pekne za všetky vaše odpovede a za váš príspevok k výmene názorov. Ja si myslím, že, že vaše myšlienky sa určite zachytia, aj keď sa bude spracovávať výsledok práce Larozierovej skupiny. A na záver by som dala slovo pánovi Oldrichovi, Oldřichovi Vojížovi z Českého senátu, aby mohol istým spôsobom uzavrieť našu diskusiu. Nech sa páči. Vážená pani eh, predseda. Vážená pani predsednička, dámy a páni, milí hostia. Ako som už spomenul na začiatku, tak e, teraz na záver zopakujem jednu myšlienku. Čistý ekonóm, ktorý nie je závislý na tom, bol zvolený alebo aby sa prípadne stal politikom, by postupoval veľmi jednoducho. A postupovali podľa známych vzorcov. Väčšina z nás ale sme, väčšina z nás sú politici a skladajme účty tým ľuďom, ktorí nás volia. To znamená, že musíme vytvárať také pravidlá a také regulačné predpisy a také podmienky, aby v hospodárstve platil voľný trh s rozumnou mierou regulácie. Musíme tu mať voľný pohyb kapitálu, voľný pohyb osôb, ako aj tovaru. To sú základné princípy, na ktorých spočíva Európska únia. Kríza k nám očividne prišla z USA a je škoda, že na tomto fóre som ani raz nepočul to, čo bolo hlavnou príčinou. Jednou z hlavných príčin krízy bola snaha už Billa Clintona. A síce išlo vyvinúť politický tlak na to, aby každý Američan mohol bývať vo svojom vlastnom byte alebo dome. A od tohoto politického tlaku sa odvinula snaha bank požičať ľuďom nielen tým, ktorí, si, ktorí mali likviditu a ste mohli dovoliť, ale požičiavali aj tým, ktorí si to nemohli dovoliť. No a 15 rokov neskôr sme sa ocitli v situácii, kedy plody tejto snahy zbierajú nielen americké banky a hypotekárne inštitúcie, ale aj finančné inštitúcie v Európe. A z toho vznikla potom nielen finančná kríza, ale aj hospodárska recesia. Dovolte, aby som sa na tomto mieste poďakoval za skutočne veľmi zaujímavú a otvorenú diskusiu a dovolte, aby som niektoré témy zhrnul, o ktorých by sme mali určite aj naďalej diskutovať a nemali sme na ne zabudnúť. Som presvedčený o tom, že takéto fóra sa majú zaoberať rozličnými témami, ktoré majú viesť tomu, aby politici, a predstaviteľe inštitúcií mohli nájsť priateľné riešenia. Týmto témam patrí napríklad jednotnosť daní, problematika daňových rajov, otázka zdanenia úspor, otázka dostupnosti úverov a tu by som predovšetkým sa chcel zamerať na malé a stredné podniky. Potom je tu otázka, či by teda mala alebo nemala existovať spoločná hospodárska politika. Jednotný bankový dohľad, potom je tu problematika štátnych intervencií a protekcionalizmus. Potom samozrejme konkurencia na finančných trhoch s jednotnými pravidlami a dohľadom tejto súvislosti sa diskutuje o tom, či by tento dohľad mal byť vykonávaný prevažne Európskou centrálnou bankou alebo národnými centrálnymi bankami a diskutuje sa o tom, akú úlohu by tu mali zohrávať jednotlivé vlády. Potom sa to spomínala aj pomerne citlivá téma, a síce ide o tému, ktorá vyplnila už z kauzy Enron, kde ide o oddelenie auditu a poradenstva. A s tým samozrejme úzko súvisia otázka ratingov. V tejto veci platí, že keď si niečo kupujete, diktujete podmienky. A hľadať nejakú objektivitu v týchto veciach je veľmi zložité. Posledná vec, o ktorej sa tu diskutovalo, bola miera nezávislosti Európskej centrálnej banky. Európska centrálna banka nemá rovnakú pozíciu ako Fed. Americký Fed má ako partnera zvolenú vládu. Keď sa pozrieme do Európy, tak Európska centrálna banka sa bude musieť pravdepodobne vyvíjať a transformovať iným spôsobom. Možno som na niektoré témy zabudol, ale pevne dúfam, že som zopakoval teraz to hlavné. Samozrejme tieto informácie posuniem ministrovi Kalovskovi a dovolte, aby som sa ešte raz poďakoval za veľmi príjemnú diskusiu. Ďakujem pekne a už sa teším, že sa na budúce stretneme. Drahý spolupredsedajúci, neostáva mi nič len, aby som vám po pogratula, poďakovala za spoluprácu ako aj včerajšiemu e, spolupredsedovi, ktorý sa zúčastnil našich prác, pánovi Janovi Hajdovi. No, rovnako mi neostáva nič iné, ako poďakovať aj vám. Znovu vás bolo veľa na e, piatom stretnutí tohto druhu počas tohto volebného obdobia a myslím, že postupím svojmu následovníkovi ako testament, ak chcete, alebo svedectvo, posolstvo, že by bolo dobré, aby sa v týchto stretnutiach pokračovalo a tieto stretnutia v oblasti ekonomiky, hospodárstva a stretnutia s národnými parlamentami sú absolútne nevyhnutné a tiež ďakujem v našom mene aj vo vašom mene našim trom komisárom, Európskej centrálnej banke, ako aj riaditeľovi MMF. Ďakujem tiež všetkým členom sekretariátu nášho výboru, ktorí prispeli k tomu, že z tohto stretnutia je skutočne úspech a želám všetkým veľa rozhodnosti a angažovanosti, aby ste vo vašich národných parlamentoch, vo vašich kompetenciách, kde sa venujete dozoru realizácie plánov hospodárskej obnovy, aby ste sa uistili, že tieto sa skutočne realizujú v prospech našich spoluobčanov a v prospech toho, aby sa vrátila taká veselšia budúcnosť a situácia pre všetky naše